Dnes by som ešte chcela počiarknúť, že je výborné, že sa tu vôbec dnes schádzame. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sidonia. Tak sme si vypočuli niekoľko úvodných prezentácií na tému našej dnešnej diskusie. Najskôr akýsi opis súčasnej situácie vo vzťahu s európskym rozpočtom. Hovorili sme o istých obmedzeniach. No a bola tu aj tá správa a prezentácia kabinetom Deluat vzťahy medzi európskym rozpočtom a národnými No a mohli sme skonštatovať, že sú to dva oddelené svety a doteraz, keď sme museli stanovať spoločné európske ciele, hlavne tie, ktoré boli obsiahnuté v tzv. Lisabonskej stratégii, tak e, bola iba veľmi e, slabá koordinácia medzi národnou a európskou úrovňou. V roku 2000 v Lisabone Európska rada, hlavy štátov a vlád sa rozhodli, že v roku 2010 sa európske hospodárstvo stane schopnejším vo svete. Boli stanovené isté priority v oblasti výskumu, inovácií, nových technológií, znalostného hospodárstva, prostredníctvom e, rozvoju vzdelávania, odbornej prípravy, vyššieho vzdelávania a tak ďalej. Implementácia týchto cieľov sa z 90% skladala z národných právomocí, nie z európskych. A teda išlo aj o financovanie z národných rozpočtov, ale v praxi, ako to e, vyplynulo zo štúdie v štyroch členských krajinách, národná rozpočtová politika nemyslela dostatočne na lisabonské ciele. No a sme o 10 rokov neskôr, v roku 2010, a dá sa povedať, že lisabonská stratégia bola neúspechom. O týždeň, dva sa opäť bude konať Európska e, rada. Je tu e, stratégia Európa 2020. Ide o to ozdraviť verejné financie a mať e, strednodobý e, cieľ, e, a tým je dosiahnutie výsledkov do roku 2020. No a aby sa to tentokrát podarilo, tak treba zmeniť pracovné postupy. A ja som presvedčený o tom, že národné parlamenty musia lepšie spolupracovať, teda aj s Európskym parlamentom. Takže moc a teda aj slovo má teraz e, toto zhromaždenie. E, chcem tu privítať delegáciu z nemeckého parlamentu. Sú tu naozaj mimoriadne početne zastúpení. My sme totiž to povedali, že nie viac ako štyria pre každý národný parlament, ale zdá sa, že z hodou šťastných okolností nemecký Bundestag je tu zastúpený v Bruseli viacerými predstaviteľmi, ktorí sa zúčastňujú na rôznych schôdzach. No a v súčasnosti tu máme šiestich zástupcov Bundestagu a hlavne pána Klausa Hagemana, ktorý je podpredsedom rozpočtového výboru. A Žiaľ, musia nás opustiť o pol piatej, lebo chcú ísť na ďalšiu schôdzu, ale ak pán Hageman alebo nejaký iný predstaviteľ Bundestagu uh, sa chcel vyjadriť, tak ja im aj okamžite dám príležitosť. Takže nech sa páči, pán podpredseda. Ja, Vážený pán predseda, milí kolegovia a kolegyne z Európskeho parlamentu, ďakujem veľmi pekne za toto milé prijatie našej delegácie rozpočtového výboru spolkového snemu. Môžem začať hneď jednou otázkou, pretože táto téma, o ktorej ste tu hovorili a o ktorej ste aj vy, pán predseda, hovorili, je téma, ktorou sa aj dnes zaoberáme. Intenzívne sme s kolegyňami, s kolegami, aj s pani podpredsedničkou už hovorilo o tejto téme a síce ako by sa mohla spolupráca medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom E, realizovať, aby sme lepšie kontrolovali výkonnú moc. A máme možno aj žiadosť o vypracovanie niekoľkých návrhov, možno v pracovnej skupine. Ja si myslím, že treba momentálne začať s takouto diskusiou, aby sa dala potom aj dobre využiť v národných parlamentoch voči im vládam, ako aj na európskej úrovni. Takže ďakujem veľmi pekne a želám vám veľa úspechov vo vašej práci. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Položili ste mi otázku. No a keďže onedlho odidete, tak dovolte, aby som aj odpovedal okamžite a možno, že ďalší rečníci tak budú môcť zareagovať na môj návrh. Vy sa pýtate na spôsob konkrétny, ako e, by sme mohli spolupracovať e, pravidelnejšie, účinnejšie, teda nie iba takéto výročné stretnutia, akým je aj to dnešné. Mám jeden jednoduchý návrh. Pred pár dňami ste si určite všimli, že Európska komisia navrhla s cieľom lepšie koordinovať národné rozpočtové politiky, aby každá vláda predložila Bruselu predbežný návrh rozpočtu. Pozrú sa na ňo Rada ministrov financií a stanovisko zaujme aj Európska komisia, ak to bude v súlade so spoločnými cieľmi, tak e, dostane e, tento predbežný návrh zelenú a e, vláda na jednotlivý krajine, potom bude môcť tento predbežný návrh predložiť Národnému parlamentu. Neviem, čo si vymyslíte o takomto postupe. Myslím, že to vyvoláva isté námietky, e, zazneli už isté kritiky. Ja som bol sám ministrom financií vo Francúzsku a ťažko si viem predstaviť e, francúzského ministra, francúzsky parlament a rozpočtový výbor e, súhlasiť s, takýmto pred, tak, s takouto predbežnou európskou kontrolou. Osobne si myslím, že by bolo lepšie, keby parlamenty sa ako prvé zúčastnili na tejto koordinácii. Vo väčšine našich parlamentov sa diskutuje. U nás to voláme e, rozpočtovú, rozpočtová orientačná diskusia. E, naviac nemáme všetci tie isté rozpočtové roky. E, žiaľ, väčšinou je to od 1. januára do 31. decembra. No a ešte teda väčšinou sa diskutuje o hlavných usmerneniach na jar a hlasuje sa na jeseň, september, október. Tak je to aj v prípade európskeho rozpočtu. Takže moja myšlienka. Prečo by sme sa nedohodli na tom, aby tieto naše e, diskusie o usmerneniach sa konali súbežne. Dajme tomu, že by to mohlo trvať dva dní a prvý deň by sme diskutovali spoločne a ten druhý deň by to každý potom prediskutoval na pôde svojho národného parlamentu. Takže ten prvý deň by sme e, povedali, že budeme diskutovať 27 e, národných parlamentov plus Európsky parlament parlament každý by bol vo svojej krajine, pretože máme e, telemosty, takže už moderná technológia to umožňuje. A spoločne by sme hovorili o tých hlavných rozpočtových úsmerneniach. Už len to, že by sme takúto diskusiu zorganizovali, predstavuje dve, tri nemalé výhody. Poprvé, museli by sme vychádzať z rovnakých e, hospodárskych e, teórií alebo hypotéz, aký očakávame rast, akú hodnotu má EU, euro, barel ropy a taktiež úrokové sadzby. V súčasnosti každá jedna členská krajina má odlišné e, hospodárske východiska také, ktoré najlepšie vyhovujú ministrovi financí, pardon, rozpočtu. Takže mali by sme spoločné východiska. Druhá výhoda. Ak budeme spoločne diskutovať, tak by všetci museli povedať, takto a takto si myslím, že treba dodržiavať rozpočtovú disciplínu v Európe, teda pravidlá, tak ako sú zakotvené v pakte stability a rastu. Ten sa samozrejme bude vyvíjať a zohľadní aj tú súčasnú krízu, ale sú tu spoločné pravidlá rozpočtovej disciplíny, ktoré platia. A potom taktiež budeme musieť každý povedať, akým spôsobom e, v mojom rozpočte zachovám financovanie spoločných politik, ktoré pripravujú budúcnosť, výskum, inovácie a tak ďalej. Na tom sa dohodnú naši predstavitelia na európskej úrovni, ale môžu sa implementovať, môžu byť účinné iba ak ich e, každý potom zohľadní vo svojom národnom rozpočte. Aj my tu e, v európskom, ale potom hlavne v tých národných. Myslím si teda, že ak by sme si zvykli na to, že začneme spoločnou diskusiou, tak by to už e, predstavovalo obrovskú výhodu, pretože by sa zrušili tie deliace čiary, ktoré platia v Európe ešte naďalej. Už nie sú hranice, už nie sú kontroly, ale sú tu akési e, sklenené steny, e, kvôli ktorým tieto diskusie zostávajú čiste národné, aj v tých oblastiach, kde tie hlavné úsmernenia sa príjmajú spoločne, e, teda na úrovni e, hlav štátov a vlád v Bruseli. Ak by sme teda vytvorili takýto postup, takúto spoločnú rozpravu bez nejakej, nejakého iného právneho záväzku, je to, bola by to akási výmena názorov, tak ako tá dnešná, ale ja si myslím, že takýto jednoduchý postup by predstavoval tú výhodu, že by sme sa e, konkrétne pokúsili skoordinovať, stretnúť a teda skoordinovať rozpočtové politiky a teda zapojiť národné parlamenty od samotného začiatku. No a potom na základe toho, čo by sa povedalo počas tej rozpravy, Európska e, komisia by mohla potom vypracovať e, hlavné usmernenia, a rozpočet. No a po hlasovaní by sme potom vedeli konkrétne, ako to celé dopadlo. Toľko môj návrh. E, prihlásili sa do diskusie ďalší rečníci. Je tu talianská delegácia, taktiež početná. Vítam aj ich. Je tam aj pán Garavalia z Talianského senátu a on sa prihlásil o slovo. Monsieur le Président. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. V mene Talianského senátu by som vám chcel poďakovať za túto príležitosť a Rád by som sa zameral v tom rade na možnú synergiu medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami, vnútroštátnymi rozpočtami krajín EÚ. A potom by som sa zameral na prácu rozpočtového výboru Talianského senátu. Takže pokiaľ ide o ten prvý aspekt, tak súhlasíme alebo zdieľame ten názor, ktorý prezentoval pán Lamassur. Máme naozaj veľmi obmedzené možnosti e, dosiahnuť určitú synergiu medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami vzhľadom na obmedzenosť finančných prostriedkov. Čiže samozrejme treba hľadať cesty čo najlepšie koordinovať e, aj verejnú politiku. A do veľkej miery ale musíme priznať stále, že európsky rozpočet a vnútroštátne rozpočty sú dosť samostatné. A práve aj tá správa spoločnosti Deloitte poukazuje na to, že ľudia sa viac sústredujú na tú vnútroštátnu stránku, než na stránku EÚ. Takže aj na Taliansku vlastne rozpočet môžeme e, meniť a v rámci EÚ zase je to také rigidnejšie. A proste je tu rôzna logika prístupu a preto je aj koordinácia ťažká. Čiže keď hľadáme synergiu, ktorá by mohla vzniknúť medzi európskym a talianským rozpočtom, tak e, ťažko hľadať nejaké veľmi efektívne spoločné body, ale je to e, ale veľmi zaujímavé, čo tu bolo načrtnuté ohľadne predbožnej rozpočtovej rozpravy, že by sa vytvárala, určitá spoločná pracovná hypotéza. To by pomohlo. Pokiaľ ide o zníženie je výdavkov, možno to nie je ten najlepší spôsob, ako hľadať cestu ku zladeniu záujmov a synergií. Proste keď sa budú krátiť e, výdavky alebo prostriedky, nemusí to byť vždy, alebo výsledkom nemusí byť vždy to, čo by sme chceli dosiahnuť. Okrem toho, tá skutočnosť, že vlastne Taliansko je čistým prispievateľom tak eh, by sa prihováralo skôr za to, aby sa efektívnejšie využívali práve tie prostriedky EÚ. A na záver chcem povedať, že naozaj už máme väčší úroveň synergie v rámci vnútroštátnej politiky a aj vo vzťahu ku rozpočtu EU máme záujem, aby dochádzalo k zvýšenému súladu. Ako sa tu zdôraznilo, celé 10 ročia integrácie v Európe a makroekonomické rozdiely medzi krajinami boli vlastne rozdiel, rozdielnosti boli a tieto aj do istej miery narastli. Takže vlastne dochádza tu k akumulácii rozpočtu, a pardon, e, e, akumulácii deficitov. A na druhej strane zase existujú aj e, prípady určitého nadbytku. Dôležité je, že stabilita e, za súčasnej situácii je dosť ohrozená. Zvýšenie vyčlených prostriedkov na kohéziu by malo byť značné, za to sa prihovárame. A pokiaľ ide o schválenie mnohostranej pomoci Grécku, tam sa zdôraznilo, že vlastne toto vedie temer ku ústavnej zmene v Európe. Viaceré členské štáty vlastne poskytli prostriedky, ktoré boli mimo európskeho rozpočtu. A vlastne európsky rozpočet nedokáže pokryť všetky fiskálne rizika náležitým spôsobom. Takže vlastne vlastne aj ten prípad Grécka môže vlastne viesť k tomu, že tu nastane do budúcna veľmi podstatná zmena. Aby som požiadal výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu, aby sa tejto téme venoval, aby už je spolupracoval na, takejto, na takýchto témach s národnými parlamentmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za tento zaujímavý príspevok. Teraz dostane slovo pán Káreš, e, predstavuje francúzske Národné zhromaždenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za zorganizovanie tejto užitočnej skôdze. E, prichádza to naozaj v, za mimoriadných okolností hlbokej krízy. No a všetci si uvedomujú závažnosť rozhodnutí, ktoré budú prijaté o pár mesiacov v EÚ. A chcem sa vám taktiež poďakovať, pretože, e, a to nevždy e, ľahké, predkladáte konkrétne návrhy. No aj ten váš dokument je užitočný a mne sa veľmi páči. Na jeho základe budeme môcť konať. Takže e, chcem povedať, že súhlasím s vašim názorom. Sú tu dve požiadavky, ktorých by sa mali držať všetky členské krajiny. E, poprvé, ozdravenie verejných financií, to je e, zjavná požiadavka, ale je tu aj tá druhá, síce udržať rast, pretože trhy sa snažia položiť na kolena nejakú krajinu. Takže áno, určite sú tu deficity, ale je tu aj perspektíva príliš slabého rastu v Európe a to je veľký problém. Sklbiť tieto e, dva ciele je zložité, pretože doteraz, ako to už odznelo, e, neboli úspešne prepojené. Hlavne konvergencia hospodárstiev na úrovni európskej, to sa neuskutočnilo, takže treba vymyslieť nové nástroje. Niečo ste už navrhli a ja sa s vašou analýzou stotožňujem. Európsky rozpočet. Ja myslím, že e, treba mať e, možnosť, aby Európa silne zasiahla a podporila európsky rast. E, padlo niekoľko návrhov a ja osobne navrhujem možno, že aj európske e, daňovníctvo pre e, európsky rozpočet. No a hovorili ste taktiež o koordinácii to, no, to naozaj je veľmi dôležité, pretože absencia koordinácie je nebezpečná a už nie je e, takáto situácia udržateľná. Musíme sa teda uberať cestou koordinácie a musíme vyvodiť e, závery aj z toho, čo sa udialo v posledných rokoch. A síce, že táto koordinácia zatiaľ nefunguje. Je tu návrh komisie. Ja myslím, že komisia nebola E, že návrh komisie nebol e, dobre pochopený, možno preto, že nebol dobre vysvetlený. Ja osobne nie som šokovaný týmto návrhom. Je však pravda, že vo Francúzsku to bolo zle videné, pretože niektorí to videli ako zásah do národnej zvrchovanosti. Ale je jasné, že treba ísť cestou koordinácie. A preto sa mi váš návrh páči, pretože tak či tak, nech už sa rozhodneme akokoľvek, je jasné, že národné parlamenty musia byť viac zapojené. To je neodmysliteľné. No a preto váš návrh, taká medziparlamentná výročná konferencia na tieto témy, to sa mi naozaj zdá byť relevantné a mohli by sme prekonať niekoľko váhaní alebo tú, tú konkrétnu zdržanlivosť, ktorú sme videli vo Francúzsku po návrhu komisie. Ja teraz nezastupujem všetkých francúzskych poslancov, ale myslím si, že by sa im to mohlo páčiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a pokiaľ sú tu naši nemeckí priatelia, ešte by som rád niečo povedal. Vyjadrili sa zástupcovia troch e, parlamentov, Nemecka, Talianska a Francúzska. To sú tri najväčšie hospodárstva Európs- e, eurozóny a taktiež kontinentálnej Európy. A tieto tri krajiny sa nachádzajú vo veľmi odlišných situáciách, hlavne pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. A teda týka sa to hlavne rozpočtu a e, vonkajšej platobnej bilancie. Ale majú jednu a tú istú chorobu. A síce príliš slabý rast. Tieto tri krajiny teda tie tri najväčšie eh, hospodárstva eurozóny, ktoré ju aj ťahajú, mm, trpia eh, chudokrvnosťou v 7 prvých rokoch 21. storočia, teda pred krízou, Už som, to, už som to povedala, ale ja to zopakujem. Tých 7 rokov bolo uh, predstavovalo obdobie najväčšej prosperity vo svete. Ázia 7-8 rastu ročne, Latinská Amerika 6-7, USA 3 Afrika 5 Aj tento rok Afrika zaznamenáva 5-percentný rast. No a tie tri európske krajiny v priemere dosahovali 1-percentný rast E, pred krízou, od roku 2000 do roku 2007. To je spoločná choroba, ktorú musíme vyliečiť. A pritom tieto tri krajiny mali odlišné stratégie. A my e, rozumieme, v akej situácii sú naši nemeckí priatelia, pretože keď si porovnáme Nemecko a Francúzsko, v rovnakom období e, sa Nemci rozhodli vyvinúť úsilie. Francúzi sa rozhodli, že už nebudú vyvíjať žiadne úsilie, ale o 10 rokov neskôr Nemci neboli dostatočne odmenení za to úsilie, ktoré vyvinuli. Áno, Nemecko je prvým vývozcom vo svete spolu s Čínou, ale nemecké bohatstvo hrubý národný e, dôchodok. To, ten rastie iba e, veľmi pomaly, teda aj kúpy schopnosť, e, nezamestnanosť neklesá a potenciál rastu pre ďalších 10 rokov, aj keď sa skončí kríza, podľa ekonomických odborníkov ten rast by mal ostať na úrovni 1%. Takže Francúzsko postupovalo trochu odlišne, ale ten e, hospodársky rast e, je zhruba rovnaký. Nebudem teraz hodnotiť Taliansko. Taliansko taktiež skoro poznalo 0-percentný rast e, v prvých 7 rokoch 21. storočia a pritom zvyšok sveta uháňa vpred. No a to je tá obrovská výzva, pred ktorou stojíme, pretože pokiaľ e, sa nevrátime k 2 3 hospodárskému rastu ročne dlhodobo, tak nemôžeme ozdraviť verejné financie, nemôžeme e, ozdraviť e, konkurencieschopnosť dôchodkové systémy. No a preto si musíme vymieňať názory, pretože je tu skutočná vedecká otázka, otázka politické zmesi politík menová politika, hospodárska. No a musíme nájsť aj nejakú rovnováhu medzi členskými krajinami, vymyslieť niečo nové s podporou verejnosti, to nie je ľahké. No a je dôležité, aby sme v kontexte týchto spoločných ťažkostí sa mohli konzultovať, aby sme sa vzájomne inšpirovali aby sme sa pozreli aj na našich partnerov, e, ktorým sa darilo lepšie ako nám ostatným. Takže to bola iba osobná pripomienka. Teraz dostanú slovo ďalší predstavitelia. Salvador Gariga, poslanec Európskeho parlamentu a taktiež zástupca štvrtého hospodárstva kontinentálnej Európy a síce Španielska. Salvador, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V každom prípade by som rád prehovoril aj v mene poslancov, španielských poslancov eh, našej domácej poslaneckej snemovni. A práve, že nemôžu byť prítomní, práve kvôli tomu, že doma v našom parlamente prebiehajú, prebiehajú práve veľmi dôležité chvíle a preto je prítomnosť našich e, poslancov v poslanskej snehovni nevyhnutná. Pokiaľ ide o myšlienky, ktoré prezentoval pán predseda Lamasur o možnosti debaty o rozpočte, myslím, že toto je veľmi dôležitý aspekt, aby predstavitelia národných parlamentov lepšie pochopili, že tu existujú určité protirečenia, eh, respektíve v čom spočívajú určité rozdiely, ktoré sa týkajú eh, toho prístupu európskeho a vnútroštátneho. A na európskych radách samozrejme sa príjmú určité princípy a tieto sa potom aj vysvetľujú eh, poslancom v národnom, národných parlamentoch. A samozrejme prijíma sa určitý kompromis, ale proste nie vždy sa potom vysvetlí, aké má, majú inštitúcie Európskeho spoločenstva potom k dispozícii cesty a prostriedky na realizáciu. Ako už e, poukázal na to aj kolega z Talianska, e, že koľko nás už vlastne stoja tie veci, ktoré si vytečuje e, práve Európska únia. Takže tá spoločná debata medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami by vlastne mohla vysvetliť otázky a nakoniec sa stretávame s týmito vecami aj na rade. Prečo niekedy treba vlastne ukončiť nejaký projekt, a vlastne treba hovoriť aj o flexibilite a treba skutočne hovoriť aj o tom, že niekedy sa až bojuje s radou, keď povedzme chýbajú nejaké prostriedky na úrovni niekoľkých stovák miliónov. Čiže často musíme hľadať aj cesty ku solidarite a, a podobne. Chcem ale povedať, že aj každodenná rozpočtová politika v Európskom parlamente je vec, e, ktorú by sme radi predostrali kolegom v národných parlamentoch v, tej, v tom svetle, aby to mm, proste lepšie pochopili. V podstate vieme, že národné financie vnútroštátne sú pod kontrolou poslancov vnútroštátnych parlamentov a tu vlastne ten princíp je tiež jasný, pokiaľ je o komunitárne inštitúcie. Myslím, že význam e, celý tento proces bude mať, e, ak naozaj prebehne najprv aj predbežná debata a dôjde k koordinácii tých e, čiastkových, respektíve aj národných e, prístupov s tými, ktoré vlastne sa potom vypracovajú v Bruseli. A chceme práve prekonať ten určitý odpor a nedôveru, ktoré je, existujú zo strany vnútroštátnych parlamentov. Ak by vlastne tento stav pretrvával, potom by bola neprechodná, neprechodná tá snaha o synergiu. Takže práve to čo zdôraznil pán, zdôraznil pán Lamassur, by malo nájsť e, svoj odraz v postojoch poslancov v rámci európskych parlamentov. Ďakujem pekne. Ešte je tu predseda výboru polskej diety Kazimír Skiena a teraz mu dávam slovo. Pani przewodnicząca. Pán predseda, vážení kolegovia, chcel by som sa veľmi srdečne poďakovať za zorganizovanie tohto stretnutia, tohto rokovania, pretože problémy spojené s koordináciou rozpočtu, s plánovaním rozpočtu, to sú veci, ktoré patria medzi základné úlohy nás všetkých, ktorí sme členmi rozpočtových výborov v národných parlamentoch. A ja sa veľmi teším, že práve Európsky parlament sa o toto tak intenzívne zaujíma. My v Polsku sa zaoberáme veľmi intenzívne týmito otázkami, najmä preto, že v priebehu minulého roku sa nám podarilo uniknúť z krízy trocha lepšie ako ostatné krajiny. Zároveň si však uvedomujeme, že problémy a boj s problémami na finančnom trhu sa môžu kedykoľvek vrátiť, vrátane Polska. A preto si to uvedomujeme a sme ostražití a chceme sa zúčastňovať na všetkých krokoch, ktoré sa snažia o preventívnu reakciu na budúce finančné krízy. Preto sme radi, že sa tu hovorí o fiškálnej obozretnosti a že o tom hovorí aj Európsky parlament Ba čo viac, dokážeme si predstaviť aj scénár, že krajiny, ktoré sa nedržia obozretných pravidiel, ktoré ľahko vážne utracajú peniaze, by sa mohli stretnúť s určitými sankciami zo strany EÚ alebo iných medzinárodných finančných inštitúcií. My si však prajeme, aby takéto sankcie, ak by sa zaviedli, boli sankcie spravodlivé a sledovali určitý cieľ. Komisia sa v svojom dokumente vyjadrila v tom ciele napríklad, že by sa pozastavili prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo z fondu, z kohezného fondu. My si myslíme, že to by bola ale nesprávna stratégia, lebo v praxi by sa to týkalo len chudobnejších štátov únie, len nových štát, členských štátov únie. Preto si myslíme, že takýto mechanizmus by mal byť vypracovaný inak, my nie sme proti tomu, aby sa zasiahlo, naopak sme za to. Sme za to, aby sa zaviedli nejaké sankcie, ale mali by byť spravodlivé. Malo by to byť spravodlivé riešenie, ktoré by postihlo rovnako akýkoľvek štát bez ohľadu na to, či čerpa alebo nečerpa z niektorého fondu. Ďalšia vec, ktorá je pre nás významná, je perspektíva Európy 2020 a akékoľvek vývojové aktivity, ktoré posilnia konkurencieschopnosť alebo výskum a vývoj. To sú predsa ciele, ktoré majú vždy byť prioritami aj v budúcnosti. Aj tu sme za, podporujeme takéto uvažovanie, ale nesmieme zabúdať aj na to, že jednoduché uvažovanie, že ide o absolútnu prioritu, by mohlo viesť v budúcnosti k tomu, že by sa v rámci EÚ rozlišovalo medzi regiónmi, ktoré sa dokážu vyvíjať rýchlejšie a tými regiónmi, ktoré budú zaostávať. A aj tu musíme zohľadniť určitý prvok nie len toho, kde je výskumné centrum umiestnené, ale treba zohľadniť aj zemepisnú situáciu tak, aby rozvoj jedných od regionov, výskum a vývoj sa netýkali len niektorých vyvolených, alebo len určitých zemepisných oblastí v EÚ. Ďalej koordinácia národných rozpočtov a vzájomná harmonizácia s rozpočtom spoločenstva je veľmi dôležitá. Je tu mnoho tém, ktoré by sme mohli koordinovať. Sám predseda upozornil na niektoré takéto témy, na takéto položky kapitoly rozpočtu. Spomenuli to aj iní. A je to téma a sú to témy, ktoré si priamo žiadajú koordináciu nielen rozpočtu, ale aj koordináciu rôznych programov. Tých je celá rada. Nedávno sme boli sami svetkami v Polsku aj v ostatných krajinách eh, čo, eh, Európskej únie, že sme pocitili dopady záplav a takéto rozpočtové programy by mali koordinovať aj investície, ktoré sa viažu napríklad na ochranu životného prostredia či na prevenciu pred živelnými eh, pohromami v prihraničných oblastiach a v celej únii tak, aby sme realizovali investície spôsobom, že ak sa uskutoční v jednej krajine, ale nebude mať pr- protiažok v druhej krajine, opatrenie bude len na polovicu účinné. Pretože keď robíte napríklad protipovodňovú ochranu len v jednej krajine na potom istom povodí a v druhej nie, príroda si aj tak robí, čo chce. Potom je tu otázka dopravnej infraštruktúry a jej prepojenia, energetickej bezpečnosti a podobne. Táto koordinácia je samozrejme potrebná a rozpočtová koordinácia, porovnávanie národných rozpočtov s rozpočtom únie je niečo, čo potrebujeme. Nesmieme však zabúdať ani na subsidiaritu, na, ani na zásadu doplnkovosti. Ak by sa Európs, aby sa Európska únia nesnažila nahrádzať tie aktivity, ktoré sú v kompetencii vnútroštátnych orgánov. Tu by mala únia priamo podporovať koordináciu, posilniť spoločnú zodpovednosť za finančnú politiku a za európske hospodárstvo, ale nemala by ho nahradzovať, nemala by tu nahradzovať a ja dúfam, že sa budeme schádzať aj v budúcnosti a že budeme mať aj konkrétne riešenia, ktoré budeme môcť spoločne prediskutovať na našich stretnutiach a že budeme môcť riešiť konkrétne problémy súvisiace s koordináciou rozpočtu v rámci EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte eh, vám chcem povedať, že eh, sme boli všetci ohúrení hospodárským výkonom Polska v roku 2009, pretože ako jediná európska krajina si zachovala pozitívny e, rast. Takže dúfame, že sa budeme môcť vaš, vami inšpirovať a dosiahnuť lepšie výsledky všetci tento rok. Ďalšia krajina, ktorá je príkladom rastu a ktorá mm, teraz prechádza ťažkým obdobím, je Švédsko. Dostane slovo Göran Fern je poslancom e, socialist, Európskeho parlamentu v skupine socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Nie som predstaviteľom Švedska momentálne, pretože moja politická skupina je teraz v opozícii, ale dúfam, že nie je dlho. Da. Bola to veľmi zaujímavá diskusia a myslím si, že naozaj sa musíme sústrediť na e, tú silu, ktorú by sme dokázali v tejto e, situácii využiť. Nevyužíme e, nepremrhajme dobrú krízu, ako sa hovorí, pretože kríza môže viesť k dobrým novým myšlienkám. Napríklad už spustila diskusiu o európskom rozpočte. Je tu niekoľko zaujímavých možností, výhľadov E, niekedy tu zaznievajú rôzne vyhrážky. Dnes napríklad britský, nový britský minister hrozil, že bude vetovať celý európsky rozpočet. Napriek tomu, ale európsky rozpočet e, je otázkou, ktorá zaujíma, Európskeho parlament, ktorá zaujíma Európsky parlament, ale ja si myslím, že nemáme sa utiekať nejakým jednoduchým riešeniam, ako napríklad európska daň a podobne. To nie je nás hodné. My by sme mali hovoriť o detailoch podrobne. My sme začali v našej politickej skupine internú prácu na reforme a vyvolalo to v našich národných delegáciách mnoho zaujímavých diskusí. Problémom je to, že v kríze potrebujeme Európsku úniu a spoluprácu, kooperáciu v EÚ viac ako predtým pre výskum, vývoj, infraštruktúru, spoločné úsilie, finančnú stabilitu a podobne. Okrem toho potrebujeme európsku spoluprácu aj vzhľadom na všeobecný rozvoj, vývoj spoločnosti, ako to ukazuje zmluva. Máme tu globalizáciu, klím, zmenu klímy a podobne, čiže je tu mnoho takýchto tendencií. A preto napriek finančným obmedzeniam členské štáty aj naďalej prideľujú viac a viac úloh Európskej únii, viac úloh, ale nenarastajú tomu primerane zdroje. A keď si pozriete úlohy, spoločná zahraničná bezpečnostná politika, politika zmeny klímy, migrácia, vnútro, to všetko sú nákladné veci a stáva sa to jednoducho nezlučiteľným ľahko sa povie, dobre, majme nové priority a zrušme staré, ale problém je taký, že keď toto niektoré členské štáty povedia, ako napríklad zrušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak potom sú iné členské štáty, ktoré povedia nie. A keď niektorý členský štát povie, znižme politiku súdržnosti, keď sú členské štáty bohatšie a bohatšie, nepotrebujeme politiku súdržnosti v stálej miere, ale pritom my stále rozširujeme Európsku úniu chudobnejšie krajiny, takže ani tu nie je nejaké ľahké východisko. Čo budeme teda robiť? Dokonca, aj keď sme členmi rôznych politických skupín, podporujeme názory, ktoré tu predložil náš predseda našej, našom reformnom dokumente o reforme rozpočtu zo dielne socialistov hovoríme, že sa treba zamerať na zvýšenú kvalitu výdavkov, vzrátanie, zjednodušenia a efektívnosti. Jednoducho musíme vytlačiť viac z menej. Skutočne sa musíme zamerať na to, aby sme vyžmykali viac z menej musíme sa zamerať na doplnkovosť medzinárodnými rozpočtami a rozpočtom EÚ. Potrebujeme lepšiu koordináciu našich akcií. Musíme sa zamerať na politiky, kde je významnejšia pridaná hodnota EÚ. A keď sa hovorí o výskume, o vývoji, o cezhraničných investíciách do energetiky a podobne, to sú oblasti, na ktoré sa máme zamerať. Zamerajme sa aj na to, aby sme našli národné úspory, ktoré sú výsledkom európskej koordinácie. Napríklad, keď začneme nejakú európsku agentúru v nejakej oblasti, malo by to e, vyplynúť do zníženia národnej administratívy, byrokracie, teda úradníkov, ale to sa nestáva a myslím si, že aj národné parlamenty by si mali byť vedome potreby hľadať národné úspery v dôsledku európskych činov akcií a mali by sme hľadať možnosti spolufinancovania veci, napríklad verejné financovanie PPP, využívanie EIB tvorivejším spôsobom a podobne. Myslíme si, že je niekoľko vecí, ktoré by sme mohli urobiť a mali by sme hovoriť aj o nových možnostiach štátneho príjmu, rátanie nových daní, treba zelená daň a podobne, ale vždy to musí byť výsledkom dohody medzi členskými štátmi. Môžeme zabudnúť na myšlienku nezávislej kompetencie európskej kompetencie zdaňovania. To nefunguje. Predseda pred pár rokmi povedal, že my musíme rešpektovať národné fiškálne výsady a to je naozaj tak, ale napriek tomu môžeme urobiť nejaké veci v oblasti daní. To, čo nás nepokojuje, pán predseda, posledná poznámka, je, že členské štáty sa zdajú byť neochotné platiť nové úlohy, ktoré prideľujú Európskej únii cez európsky rozpočet, rozpočet a sú pripravenejšie platiť cez iné mechanizmy. Osobitný mechanizmus pre zmenu klímy, osobitný mechanizmus pre finančnú krízu, EDF pre rozvojovú pomoc a výsledkom tohto všetkého je menšia transparentnosť, menej možností urobiť celkové prídely, alokácie a priority na základe racionálneho rozmýšľania, menej demokratickej zodpovednosti. A to je naozaj problém, ktorý musíme riešiť. To je to, čo nás znepokojuje. Takže možno tá predstava nášho predsedu, aby sme sa pravidelnejšie stretávali organizovanejším spôsobom e, spolu EP a národné parlamenty by mohol byť spôsob a cesta, ako riešiť aj tento problém. Ďakujem. Oui, Ďakujem pekne, Göran. Dovolím si ilustrovať e, to, čo práve povedal Göran Fern. Vzhľadom na naliehavú situáciu naše vlády musia príjmať e, isté rozhodnutia, ktoré často my e, schvalujeme, ale za podmienok, ktoré úplne unikajú parlamentnej kontrole. A s tým nemôžeme súhlasiť s takýmto postupom nemôžeme súhlasiť. E, ako poslanci zvolení občanmi e, musíme e, dohliadať na Európsku zmluvu, ktorá je ako si našou ústavou, tak s takýmto niečím nemôžeme súhlasiť. Uvediem jeden príklad na strane výdavkov a na strane príjmov. Takže najprv na strane výdavkov. Na Európskej rade v januári sa hovorilo o e, politikách zameraných na boj proti klimatickým zmenám a o neúspechu Kodanskej konferencie. Európska rada sa rozhodla, že bude implementovať návrh EÚ spred Kodane v perspektíve, že to bude úspech. A išlo o to pomôcť rozvojným krajinám bojovať proti klimatickým zmenám prostredníctvom 2,5 eh, miliard eur finančných európskych prostriedkov. Európska rada teda rozhodla, my sme sa to dozvedeli z tlače, že v roku 2010 poskytne, teda od roku 2010 poskytne 2,5 miliardy eur rozvojovým krajinám s cieľom znížiť ich emisie skleníkových plynov. A to sa zopakuje v roku 2011, roku 2012 a bude sa to potom aj zvyšovať. Keď sme sa to dozvedeli, tak sme boli trochu prekvapení. No a keď som sa informoval, tak mi bolo povedané, že to sa vás netýka, to nie sú prostriedky európskeho rozpočtu. Je to sú to prostriedky národných rozpočtov. My sme sa dohodli medzi sebou, členské krajiny, máme kľúč na prerozdeľovanie, to zhruba zodpoveda HDP. No jednoducho medzi nami sme si to e, vyrokovali. Toto je presne príklad e, rozhodnutia našich e, lídrov v Bruseli, No a úplne to uniká parlamentnej kontrole. Myslím, že to platí nielen pre Európsky parlament, ale aj pre tie národné. V najlepšom prípade každý národný parlament eh, sa bude eh, musieť vyjadriť k tej, tomu malému národnému príspevku, ale aby sme mohli zhodnotiť e, celkový vplyv. Nede o to vedieť, čo dosiahne slovinský alebo francúzsky príspevok. Nejde o to vidieť, ako to celé bude, e, aký bude celkový výsledok. No toto je príklad e, toho, kedy rozhodnutie nepodlieha parlamentnej kontrole, či už v Bruseli alebo v jednotlivých členských krajinách. Mám aj ďalší príklad. Myslím, že 21 krajín z 27 vyslalo e, jednotky do Afganistanu a pritom tu taktiež nie je nejaká parlamentná e, politická kontrola. Každý si to schvaluje vo svojom rohu. Toľko k výdavkom. Teraz e, príjmy. Myslím, že sme sa všetci z potešením dozvedeli, že 9. mája sa naše vlády dohodli na záchrannom finančnom pláne. Bola tu poskytnutá rezerva 750 miliard eur pre pôžičky. A bolo to rozdelené medzi národnú úroveň 440 miliárd, potom MMF a 60 miliárd EU. No keď si pozrieme zmluvy, tak sme sa mohli dozvedieť, že EU si môže ako taká požičiavať a komisia si teda bude môcť v prípade potreby požičiať tých 60 miliard eur a pomôcť e, krajine, ktorá by mala nejaké mimoriadne ťažkosti. Tých 60 miliárd však e, nebude viditeľných nikde, v žiadnom rozpočte, ani v európskom, ani vo vašich národných v národných budete mať iba čas tých 440 miliard, ktoré e, vlastne musí zabezpečiť vaša krajina. No a tá právna formulácia rady, ktorú rada našla na zabezpečenie takejto pomoci, vlastne neumožňuje žiadnu parlamentnú kontrolu. A opäť to je dôvod na spoluprácu. Rozpočtová koordinácia musí umožniť ubezpečiť sa o doplnkovom charaktere rozhodnutí tak o európskom ako národných rozpočtoch, ale musí to zabezpečiť aj skutočnú parlamentnú demokratickú kontrolu s verejnou rozpravou, hlasovaním, prezentáciou v tlači istého počtu rozhodnutí, ktoré majú významný rozpočtový dopad. A vzhľadom na naliehavosť situácie, nespochybnem dobrú vôľu vlád, nie, ale dnes sa to implementuje v akýchsi obskúrnych e, podmienkach. Treba to znormalizovať. Slovo teraz dostane slovo pán Dvilio, ktorý predstavuje rozpočtový výbor talianskej snemovne. Ďakujem pekne. Rád by som poďakoval taktiež pánovi Lamasirovi za to, že zorganizoval toto dnešné zasadnutie. Je to ozaj veľmi užitočná vec. Ja sám som presvedčený o tom, keďže teda som už bol v Bruseli aj pri iných príležitostiach, takže som presvedčený o tom, že musíme vytvoriť väčšiu súčinnosť medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami. Predovšetkým, pokiaľ ide o politiku rastu. Tu je dôležitý aspekt subsidiarity Ja už som si vypočul, že sa musíme vyhnúť tomu, aby sme robili na európskej úrovni to, čo môžu člo, členské štáty urobiť na vnútroštátnej. Isté, princíp subsidiarity funguje aj opačným smerom, takže nemali by sme zrejme, respektíve mali by sme robiť e, na vnútroštátnej úrovni to, čo sa tam dá robiť. Takže samozrejme globálne je situácia taká, že aspekt konkurencie schopnosti je veľmi dôležitý. A preto a samozrejme niektoré aspekty, ktoré sa týkajú EÚ, treba prijať na nadnárodnej úrovni. Ako aj na to poukázal pán Lamassur, za 6-7 rokov teda, za takéto obdobie musíme vlastne zhodnotiť, že hlavne tie, e, že tie silnejšie alebo menej slabé štáty EÚ tiež nemali takú stupeň rastu alebo také tempo rastu, e, ktoré tu existovalo predtým. A z toho to sa musíme poučiť. Takže je tu ešte stále nádej, že tie hrdé národné štáty e, sa budú e, respektíve taká viera tu je, že samostatné e, člen, teda štáty národné, že by úspešne mohli sa presadiť v medzinárodnej konkurencii. Myslím, že to je ilúzia. Proste je tu potreba spájať sa a do väčších, silnejších celkov a musíme hľadať aj cestu k riešeniu určitých rozdielov v postojoch, ktoré existujú medzi krajinami v záujme toho vyššieho spoločného konania a vyšších cieľov. A v tomto smere hovoríme aj o raste. Preto treba hľadať cestu vyrovnania štátnych rozpočtov aj v jednotlivých krajinách. A Napríklad u nás, našej krajiny, e, proste, v našej krajine sa tiež hovorí, že proste, keď to môže keď to bude trvať príliš dlho, to hľadanie cesty, tak zatiaľ, bohužiaľ, pacient môže aj zomrieť. Takže musíme hľadieť aj na to, do akej miery sme schopní riešiť aspekty kríži. No to Grécko by malo byť pre nás varovaním, ale aj lekciou. A vlastne tá štúdia, ktorá tu odoznela, poukázala aj na to, že keď sa zameriame na rozpočet na rok 2011 a na reak... môžeme povedať, že Európska únia dosť skromne reagovala na tú krízu, ktorá tu je. A v podstate samozrejme bolo treba vziať do úvahy, aké má kto k dispozícii prostriedky a že vlastne tie bolo potom treba využiť čo najlepšie. A to súvisí potom aj s nízkou úrovňou financovania. Ako povedal pán Karavadža, keď sa prijímali rozhodnutia na národnej úrovni mimo rozpočtu, tak to nie je len otázka účtovná ako taká, ale súvisí to aj s tým, že vlastne aj verejnosť vlastne potom vníma určitým spôsobom, ako Európska únie reaguje v časoch krízy. Takže je tu otázka, na ktorú sme sa sústredovali už nejaký čas. Vlastne aj pán Lomasúr a ďalší kolegovia na to poukázali. Má Európska únia dostatok prostriedkov, aby svoje ciele dokázala vyfinancovať? Niektoré aspekty, niektoré ciele proste treba realizovať na nadnárodnej úrovni. Ak chceme naozaj dospieť k pokroku aj z hľadiska integrácie, potom musí mať Európska únia také nástroje, ktoré dokážu reagovať na svetové, globálne výzvy náležitým spôsobom. A ako som už povedal, občaniom treba poskytnúť prostriedky demokratickej kontroly aj na národnej úrovni, na vnútroštátnej úrovni. A myslím, že vytvorenie väčšej súčinnosti medzi rozpočtom EÚ a medzi vnútroštátnymi rozpočtami toto by do istej miery vlastne malo e, byť pozitívnou reakciou na uvedenú požiadavku. A keď zadefinujeme kritériá klasifikácie, ktoré vlastne sú uplatňované aj vo vnútroštátnych rozpočtoch, aj v rozpočtoch EÚ, potom vlastne budeme mať k dispozícii kritéria, ktoré sú dosť podobné. A potom vlastne môžeme okamžite porovnávať, čo sa vlastne vynakladá na ktorú politiku, na ktorú je politické koncepcie a programy. Takže Môžeme porovnávať aj regióny a tak ďalej. A môžeme potom kontrolovať aj príslušné orgány. A potom vlastne vďaka tomu, že budeme mať na národnej aj na nižšej úrovni štandardizované rozpočty, tak vlastne to bude len na prospech. Súhlasím teda s pánom Lamasurom a na záver by som ešte chcel povedať, že súhlasím aj s tými názormi a návrhmi, ktoré tu dnes popoludní odozneli. Áno, potrebujeme spoločnú diskusiu o rozpočtoch, pretože ak nie viac, tak by nám to dalo aspoň toľko, že by nás to priviedlo ku dôležitej demokratickej otázke a významnej úlohe, ktorú má Európsky parlament. Myslím, že medziparlamentná konferencia v tomto zmysle má svoj význam a vlastne umožňuje alebo umožňovala by takú otvorenú debatu. A týka sa to samozrejme tých predstaviteľov, ktorí, ktorí rozhodujú v rámci orgánoch, orgánov, ktoré majú kľúčovú pozíciu pri príjmaní rozpočtu. Na záver chcem ešte vysloviť súhlas aj s tou myšlienkou, že by sa mohla zorganizovať Európska finančná konferencia e, počas e, nadchádzajúceho belgického predsedníctva s tým, že by sme potom vlastne e, vypracovali spoločné vyhlásenie, ktoré sa týka na vnútroštátnych rozpočtov a európskeho rozpočtu. Ďalej by sa pozornosť venovala samozrejme aj príslušnému aspektu kontroly zo strany národných orgánov. A chcem ešte raz povedať, že asi by bolo ilúziou myslieť si, že vyššia synergia medzi rozpočtom EÚ a hm, vnútroštátnymi rozpočtami jednotlivých krajín, že by toto nám pomohlo e, vlastne zvládnuť e, vyššiu úroveň toho európskeho rozpočtu. Podľa môjho názoru, a nielen podľa neho, vlastne príslušné prostriedky, ktoré existujú k dispozícii, majú vlastne e, ten hlavný dopad na to, čo, z čoho sa budú vlastne vynakladať prostriedky. A ďalej je tu dôležitý princíp subsidiarity. Hľadáme také aspekty, ktoré prinesú vysokú pridanú hodnotu Isté sú strategické priority, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, inovácií, ale dôležitá téma je aj imigrácia. A v Taliansku je to veľmi aktuálne, pretože sme krajina, ktorá, ktorú obklopuje more. A teda problém imigrácie je u nás veľmi aktuálny. A z hľadiska európskej integrácie e, nás tento aspekt taktiež veľmi zaujíma. Znamená to teda, že potrebujeme aj nejakú cestu finančnú, ako bude vlastne Európska únia tento aspekt riešiť. Vlastne už pred niekoľkými rokmi som navrhol, aby sa alokovali prostriedky na európske projekty a produkty, ktoré majú vysokú úroveň pridanej hodnoty. Napríklad ide o centra excelentnosti, výskumné strediska, infraštruktúru. Takže ide o to, aby sa potvrdili výhody európskeho financovania. Pretože pre Európu je lepšie, keď koná takýmto spôsobom. Myslím, že touto cestou dokážeme lepšie zvládať krízu a je to zároveň aj príležitosť pre nás. A zda sa nám podarí všetkých presvedčiť, že že vlastne Európa nemôže pokračovať tak ako predtým. Situácia nám to tak či tak neumožňuje a musíme hľadať vyššiu súčinnosť medzi rozpočtom EÚ a rozpočtami jednotlivých krajín. Ďakujem vám. Ďakujem pekne, vážený kolega. Zmenili ste sa o mnohých témach, za to sa vám chcem poďakovať a zdôraznili ste jedno odporúčanie kabinetu Deluat, vytvoriť teda systém na konsolidáciu verejných financií v celej EÚ národných financií, ale aj samozpráv a európskeho rozpočtu, aby sme naozaj zohľadnili hybridnú povahu národných rozpočtov a ich dopad na konjunktúru a keď chceme porovnávať výsledky EÚ s USA, Čínou, Brazíliou, tak musím povedať, že toto je presne to, čo nám chýba. Teraz pán Görenc, ktorý sa už dlhšiu dobu hlási, teraz mu dávam slovo a sa za to, že musel čakať. Ďakujem pekne, pán predseda. Nedávny vývoj svedčí o tom, že zdravie jednotlivca vplýva na celkový zdravotný stav. Status quo teda už nie je možnosťou. Treba niečo zmeniť. Vy ste navrhli metódu, ktorá sa inšpiruje metodou screeningu Oliho Rena a Barosa. Takže tak či tak e, treba byť úprimný. A ja by som ešte doplnil to, čo ste vypovedali k zapojeniu národných parlamentov. No aby sme nestrácali čas, myslím, že by bolo dobré vopred trochu vyčistiť terén. Teda poukázať na to, čo by mohlo vadiť. Napríklad všetky únikové cestičky, e, zahmlievacie techniky, ktoré doteraz umožnili členským krajinám skrývať pravdu o ich rozpočtoch pred komisiou, ale aj pred našimi partnermi. A ja myslím, že všetci, ktorí sa podpísali pod pakt stability, majú právo na úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o rozpočtové praktiky. A nemôžeme teraz eh, počúvať, že eh, teraz eh, kvôli screeningu vlastne ide o to zrieknúť sa zvrchovanosti alebo právomoci národných parlamentov. O to vôbec nejde. Je to iba dôsledok toho, že sme súhlasili s paktom stability. To musí byť povedané jasne. Keď súhlasíte so zásadou, tak potom sú tu aj dôsledky, teda kontrola a aká kontrola eh, pred a priorná kontrola. Takže ja som hovoril, že eh, treba taktiež zadefinovať eh, polomer mm, možností zásahov v našich členských krajinách. No ale je tu ešte aj druhý argument. Národné parlamenty o nič neprichádzajú. Neskôr naopak, niečo získajú, pretože s tým postupom, ako som ho ja pochopil, ako ste ho vy vysvetlili, myslím, že sa dá povedať, že 27 eh, členských krajín budú mať eh, ex ante pohľad na eh, rozpočtovú situáciu, tak ako to bude vyzerať v iných členských krajinách. Ja si myslím, že je to v podstate automatické. A ešte posledná vec. Viacerí sme zdôraznili potrebu e, obmedziť screening na rozpočtovú disciplínu, ale aj na rozdiely v schopnosti. Takže schopnosť musí byť taktiež e, téma, o ktorej budeme hovoriť, aby menová a ekonomická únia bola prínosom. A taktiež treba hovoriť o tom chaose, ktorá, ktorý škodí e, aj únii, aj euru. Väčšinou musia byť viacerí, aby vznikol chaos, ale tu eh, zdá sa, že niektorí, niektoré hlavy štátu alebo vlád eh, majú ten talent, že dokážu vyvolať chaos samotný. Stačí sa pozrieť na eh, vystúpenia niektorých našich predstaviteľov a je jasné, že nejaká konzistentnosť nebola zrovna silnou stránkou ich vystúpení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený kolega. Ďakujeme za vašu úprimnosť. Naozaj ste hovorili priamo čiaro otvorene. Aj my vo francúzštine máme hm, výraz, ktorý to jasne opisuje. Vy ste hovorili o bode o ktorom nedostatočne hovoríme, keď ste hovorili o tom zozname únikových cestičiek. Ja som už spomenul, že som bol ministrom financí vo Francúzsku pred pár rokmi a nemohol by som odprisahať na Bibliu, že v tej dobe Francúzsko bolo úplne čisté, pokiaľ ide o informácie, ktoré sme poskytovali Bruselu. Ja dúfam, že dnes už je to v poriadku, samozrejme, ale tým chcem povedať, že to, čo e, sa ukázalo zjavne v Grécku, môže existovať aj inde. A vôbec nejde o náhodu, e, že v rokoch 80. E, bolo rozhodnuté, že európsky rozpočet sa doplní o národné príspevky. Bolo rozhodnuté, že samozrejme by to bolo v pomere k národnému bohatstvu. No a to nie je náhoda, že hlavné kritérium nebolo HDP, ale ako viete, základy, daňový e, základ DPH. No a potom ten príspevok na základe HDP to bol iba doplnok. To bolo pred 20-30 e, rokmi odtedy došlo k pokroku, čo sa týka účtav, účtovníctva, je tu aj kontrola Eurostatu, ale napriek tomu sú ešte možnosti interpretovať alebo sú tu isté technické ťažkosti pri zbere údajov Možno, že sem tam existuje e, tendencia nie všetko povedať e, Bruselu. Takže toto všetko bude potrebné odhaliť. A ja myslím, že to je jedna z tém, ktorou sa chce zaoberať predseda Fan Rompuy v rámci tej misie, ktorá mu bola zverená, o ktorej som už hovoril v úvode. Teraz by dostal slovo predseda rozpočtového výboru portugalského národného zhromaždenia, pán Pito. Ja, e... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za pozvanie a za zorganizovanie dnešnej rozpravy. Chcem vám povedať, že e, na pôde portugalského parlamentu sa týmito otázkami zoberá výbor pre rozpočet, ale aj európske záležitosti. Ale je jasné, že rozpočtová rozpráva o príspevkoch národných rozpočtov a otázka koordinácie s európskym rozpočtom, to všetko by sa dialo hlavne na rozpočtovom a finančnom výbore, ale napriek tomu som vám chcel opísať trochu naše fungovanie. Čo sa týka dokumentu a prezentácie, tu dnes. Vedzte, že celkovo súhlasím s analýzou, taktiež súhlasím s odporúčaniami. Podľa mňa je zjavné, že potrebujeme koordinovať e, rozpočtové politiky a národné a európsky rozpočet. Je teda normálne, že e, by sme si mali e, zanalizovať jednotlivé národné rozpočty aj európsky rozpočet. A už na začiatku zhodnotiť príspevok k jednotlivým politikám, ale taktiež vedieť, ako čo najlepšie zabezpečiť ich účinnosť a teda aj konkurencieschopnosť. Takže takáto analýza je veľmi užitočná. Nemám mandát eh, na to, aby som sa vyjadril ku kontrole. Myslím, že to ani nie je hlavnou témou dnes, ale z osobného hľadiska chcem povedať, že myšlienka spoločnej diskusie sa mi zdá byť dobrá, predstavuje viacero výhod. Okrem iného by nás to donútilo e, vychádzať z makro predpovedí, ktoré by boli kompatibilné. Mňa vždy udivuje, že rozpočty krajín niekedy vychádzajú z nekompatibilných údajov. Potrebujeme teda porovnateľnosť národných rozpočtov. A keď hovorím o porovnávaní, tak hovorím o tzv. rozpočtovom e, polomeri. Hovorilo sa o tom aj v pakte stability, ale ja myslím, že treba o tom hovoriť aj dnes Musíme mať e, porovnanie e, jednotlivých e, dotácií. Okrem iného si myslím, že je dôležité pomôcť niektorým parlamentom uskutočňovať technickú analýzu, tam teda mimo akejkoľvek politickej rozpravy na pôde môjho výboru si uvedomujem, že niektoré e, rozpravy nie sú čiste politické, ale aj technické. E, ide o porovnanie, zmenu metodiky, o účtovníctvo, posilnenie technických nástrojov na kontrolu záväzkov, znižovanie verejného dlhu, tak ako sa to nedávno udialo v Portugalsku. Ja myslím, že to môže prispieť k rozprave. Takýmto spôsobom by sme mohli zvýšiť hodnotu takýchto rozpočtových rozpráv, pretože niekedy e, sú menej dôležité ako samotné hlasovanie alebo rozpráva v pléne. Takže musí byť skutočná výmena informácií, nejaký predbežný návrh rozpočtov. To by bola príležitosť e, ubezpečiť sa, že budú dodržané záväzky a ciele. Ja si myslím, že by to mohlo pomôcť niektorým národným parlamentom pri ich e, rozpočtových diskusiách. Je tu e, ročné a viacročné plánovanie, ale to nie je neprekonateľná prekážka. Podľa mňa niektoré národné rozpočty totižto e, silne podliehajú paktu stability a rastu viacročnému. Takže s vašou metódou súhlasím, tá medziparlamentná konferencia a potom ten návrh predsedu Lamasura to by posilnilo podľa mňa transparentnosť pri koordinovaní národných rozpočtov a európskeho, ale malo by to aj pomôcť niektorým národným parlamentom e, môcť sa porovnať s ostatnými rozpočtami a mať teda aj istú analýzu a oddeliť tú technickú stránku od tej politickej. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz sa vrátime do Severnej Európy aj Európskeho parlamentu Helga Trüppel teraz za zelených. Nech sa páči. Ja, Dank. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ešte raz chcem začať s tou situáciou krízy, v ktorej sa nachádzame. Máme krízu stability eura, ktorá stavia nové výzvy pre európsky projekt. Máme finančnú krízu a to všetko by sme nemali, keby neboli chyby, keby sa nestali chyby. A veľká otázka je, že či nájdeme tú politickú silu a odvahu poučiť sa z týchto chýb a ktorým smerom by to malo teda ísť. Od agentúry sme si vypočuli, že pri Lisabonskej stratégii bola nasledujúca významná chyba a síce že neboli cielené rozpočtové akcie či už na úrovni členských štátov alebo EÚ, aby sa tie ciele, ktoré sa formulovali, mohli aj realizovať. Takže čo sa z toho poučíme? To je tá otázka, ako dosiahneme naviazať rozpočtovú politiku tesnejšie na naše politické ciele na európskej úrovni, ako aj v členských štátoch pretože potom tá chyba, ktorú sme robili s Lisabonskou stratégiou 10 rokov, by sme mohli zopakovať aj pri stratégii Európa 2020 a znovu by sme skonštatovali, že ciele boli výborné, len sme ich nedosiahli. A tým sa dostávam k ďalšej veľkej otázke. Vy, pán predseda Lamassur, ste hovorili o malom raste, nízkom raste v Francúzsku, Nemecku a Taliansku ktorý je oveľa nižší ako raz v Číne, v Afrike alebo iných častiach sveta? Môžeme to teraz povedať, ale môžeme položiť aj inú otázku. Poprvé, tie modely rastu, ktoré sme mali pred krízou, ktoré boli, e, ktoré boli 1%, boli to tie správne modely rastu? keď vychádzame z krízy klímy a z predstavy nízkouhlíkovej ekonomie, tak je jasné, že naše modely rastu musíme zmeniť. Aby sme dosiahli, vytvorili nový, iný rast práve v oblastiach ekologických technológií, udržateľných e, zdrojov a podobne. Tam musíme generovať nový rast, aby sme potom v iných častiach ekonomiky mali nižší rast a ja si myslím, a to chcem aj kolegom národných parlamentov tu napovedať, ja si myslím, že aj keď si pozrieme názov dnešného e, rokovania, to je vytvorenie väčšej synergie medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami. Vzniká tu otázka bez ohľadu na politické smerovanie, či máme politickú silu uh, definovať spoločné ekonomické ciele, finančné, politické ciele, aby sme mali vyšší rast a vyšší úspech EÚ a jej členských štátov v najbližších rokoch. A toto je práve tá sporná otázka. Na jednej strane si ale myslím, že ak sa nám to nepodarí identifikovať spoločné záujmy, tak nebudeme ani úspešní, pretože máme určité spory, ktoré budeme viesť aj ďalej. A preto chcem ešte raz vyjsť z toho, čo sa tu už povedalo a chcem ešte hovoriť o niektorých témach, ktoré by mohli byť vhodné pre spoločné politiky politické východiska. To je viac výdavkov na vzdelávanie, vzdelávanie, školenie, výskum, na všetko to, čo sa teraz nazýva E, proces predstavovania, nalaďovania na uhlíkovo chudobnú ekonomiku a keď sa to podarí, budeme mať nové produkty, nové pracovné miesta, produkty, ktoré budú úspešné na vnútornom trhu, ale aj globálne. Pretože ak tom budeme dobrí, ak budeme rýchlejší ako ostatné ekonomiky, ako Čína a USA, tak budeme mať konkurenčnú výhodu. A to je pre mňa to kľúčové slovo. Takže odkiaľ bude vyplývať naša konkurenčná výhoda. Určite nie z toho, že robíme to, čo sme robili posledných 10 rokov. To znamená, že budeme mať tieto nízke miery rastu. Znamená to, že naozaj musíme niečo zmeniť a vytvoriť niečo nové, aby sme boli ekonomicky úspešní a musíme naše ekonomické ciele v oblasti ochrany klímy aj dosahovať, aby nás mohli sledovať iné kontinenty. Takže si myslím, že sú to nové technológie, orientácia na vnútorný trh, celosvetovú ekonomiku, mládež, vzdelávanie, výskum a vývoj a samozrejme aj otázka napríklad udržateľnej poľnohospodárskej politiky a ako previažeme politiku SPP a politiku našich fondov s cieľmi e- Európy 2020 a ja dúfam, že v najbližších rokoch budeme mať viac spoločných konferencií, aby sme sa aspoň pokúsili, či dokážeme vytvoriť spoločné politické záujmy medzi EÚ a členskými štátmi, či ich dokážeme vymedziť, aby sme dokázali tomu prispôsobiť aj rozpočty, tak aby tieto ciele boli vybavené aj finančnými prostriedkami a umožnili realizovať spoločnú politiku. Ja viem, že to je doteraz otvorená otázka, ale ja si myslím, že bez identifikovania spoločných východisk a záujmov nedosiahneme kvalitatívnu zmenu medzi, v politikách členských štátov a Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Papandreou z gréckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Rada by som vám zablahožela ku zorganizovaniu dnešnej debaty a aj za tie návrhy by som rada poďakovala, ktoré tu boli predostreté. Sú tu niektoré myšlenky, ktoré vlastne sa opakovane vyskytujú a pertraktujú aj v rámci národných parlamentov, aj v rámci Európskeho parlamentu. Ide o potrebu lepšie koordinovať naše aktivity. Áno, sú tu určité protirečenia, je tu určitá konkurencia medzi, dokonca aj medzi rôznymi parlamentmi. Takže samozrejme vieme, že národné parlamenty a aj Európsky parlament majú veľmi presne zadefinované, zadefinované svoje poslanie a úlohu. Dôležité je, aby sme vytvorili patričný nástroj, ktorý nám tu umožní jasnejšie zadefinovať potreby a potom vytvoriť príslušnú súčinnosť medzi európskym rozpočtom a vnútroštátnymi rozpočtami. Sú určité oblasti, napríklad e, oblasť technológií, výskum a tak ďalej. Tam e, je tá synergia potrebná možno ešte vo väčšej miere. Týka sa to treba výskumných programov, ktoré by mohli viesť k lepšej koordinácii a potom k lepším výsledkom. Ďalej, aspekt e, rozvojovej pomoci. Myslím, že aj tam sa dá urobiť viac. Myslím si, že práve takýmto spôsobom potom dosiahneme aj e, úspechy z hľadiska ekonomického, pokiaľ je o e, množstevnú produkciu. Niektoré krajiny disponujú veľmi malým rozpočtom pre určité oblasti politiky a tam je potrebné zlepšenie, čiže treba sa tomu venovať na vnútroštátnej i európskej úrovni. Ekonomická finančná kríza, ktorú v súčasnosti prechádzame, e, je vážna. A dúfam, že teraz sa mi podarilo poukázať aj na určitý optimistický aspekt, že sa už dostávame z tej krízy. Možno nie som až taký optimista ako vy. Situácia je extrémne náročná, ale ako vravím, treba, treba lepšie kooperovať, treba hľadať lepšiu súčinnosť. Dúfam, že dosiahneme úspech práve aj v náväznosti na Lisabonskú zmluvu. veľmi pozorne a presne musíme skúmať možnosti toho, ako sa dostať z krízy, v ktorej ešte stále sme. Príslušné potrebné politické rozhodnutia treba prijať tak, aby sa takýto jav, takáto kríza nemohla zopakovať. Preto potrebujeme vyšší úroveň transparentnosti a myslím, že toto treba zrealizovať na všetkých úrovniach inštitucionálnych a na tých, kde sa vlastne vytvára politická orientácia. Dnes tu odosneli veľmi dobré návrhy, ja ich v plnej miere podporujem. Okrem toho, myslím si, musíme sa zamerať aj jednotlivé kategórie výdavkové v rámci vnútroštátnych rozpočtov aj európskeho rozpočtu. Musíme teda budovať svoju, túto súčinnosť, tú synergiu v rámci rôznych kategórií rozpočtu. Myslím si že taktiež, že stratégia cieľa Európskej únie musia zohľadniť aj stanovisko, ktoré, alebo stanoviská vyjadrované vnútroštátnymi rozpočtami jednotlivých krajín. Čiže vlastne aj e, sú tu vlastne aj vnútroštátne ciele a tie musia byť zladené s tým, kam sa uberá európska politika ako celok. Takže treba vytvoriť určitý rámec komunitárny a vlastne v tomto kontexte treba pozerať aj na vnútroštátne rozpočty. Čiže je tu práve podľa mňa ozaj veľmi dobrá tá vec, keď sa táto synergia dosiahne. Dnes sme svedkami toho, že vlastne čoraz viac krajín zistuje, že je tu potreba vytvárať určité programy e, v súvislosti s paktom stability a tak ďalej. To proste e, také programy, ktoré si vyžadujú vyšší stupeň finančnej disciplíny. Myslím si, že toto vlastne jednoznačne ovplyvňuje aj manevrovací priestor, ktorý máme pri vytváraní takýchto politík k dispozícii. Či už je to eh, vlasti národných parlamentov alebo aj tých vnútroštátnych rozpočtov. Myslím, že ak by mala byť vedená ozaj kvalitná diskusia, potrebujeme viac informácií a preto súhlasím s tým, čo ste povedali, takéto zasadnutia, také stretnutia by mali byť určite organizované častejšie, nielen raz do roka. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj vy ste povedali, že si želáte účtovné nástroje, ktoré by boli spolahlivejšie, ale aj také, ktoré by uľahčili porovnávanie teda porovnávanie EÚ národné rozpočty, ale aj medzi jednotlivými národnými rozpočtami. Tomu sa venoval aj kabinet Deloitte. Ale pridám ešte jednu pripomienku. Všetci venujeme pozornosť tomu, čo sa deje v Grécku a obdivujeme odvahu gréckých úradov, ktoré boli donútené e, implementovať veľmi prísnu politiku a ktorá sa len ťažko predáva verejnosti aby sa dostali e, zo zložitej situácie. Z tejto skúsenosti e, vyplýva, že je lepšie e, z politického hľadiska zapojiť solidaritu európskej rodiny ako národné solidarity. Ak ostaneme v rámci solidarity medzi jednotlivými národmi, tak keď je situácia veľmi zlá, tak dochádza k istým e, rozkolom. A počas tejto krízy e, hrali isté národné predsudky a šovinizmus a my sme si mysleli, že to už e, neexistuje v Európe posledných 50 rokov. Avšak využijeme skôr európsku solidaritu, kedy v ťažkostiach pre jedného z nás a život je dlhý, dnes je to Grécko, zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Ak pomôže celá rodina, tak je to veľmi odlišné. Ale ak vždy musíme povedať, že jeden člen z rodiny je v ťažkostiach, k tomu môže pomôcť a na ako dlho, tak to sa rozhoduje oveľa ťažšie. A vznikajú potom napätia a celá EÚ vlastne sa snaží odstrániť takéto národné napätia. Nehovorím odstrániť akúkoľvek diskusiu, sme demokracie, ale, ale to napätie, áno. A to je jedna z lekcií po eh, tejto kríze. Vrátime sa opäť do Severnej Európy do Európskeho parlamentu Isabel Durand. Teraz e, prehovorí predstaviteľka budúceho belgického predsedníctva. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre ste hneď v úvode povedali, že medzi národnými parlamentmi a európskym vlastne ide o dva izolované svety, nie sú tu žiadne prirodzené vzťahy, takže naozaj treba ich priblížiť a preto vítam váš návrh lepšie zapojiť národné parlamenty už pri ich orientačných e, diskusiách. Áno, ide o to všetko euro, barel, HDP. E, vrátim sa k tomu aj, čo povedal kolega Rens. E, národné parlamenty by mali nástroje na ja som nehovorila o unikových lističkách, ja som hovorila o akýchsi falšovaniach ministrov rozpočtu. Bola som ministerkou a pôsobím teraz v Európskom parlamente a viem, nakoľko eh, pri prezentovaní niek- niektorých čísel sa postupuje e, dosť netransparentne. Takže naozaj národné parlamenty potrebujú kontrolné nástroje. E, Netýka sa to iba ministrov financií, ale aj rady ministrov, aj Európskeho parlamentu. Aby sme sa vrátili k e, rastu tradičnému, ale aj udržateľnejšiemu, kvalitnejšiemu, ako povedala kolegyňa Trupel. Teraz platí disciplína, ale e, myslím, že koordinácia je iba jedna strana mince na druhej strane je aj otázka daňovej koordinácie. A to je veľmi dôležité. Nechcem hovoriť o mnohých témach, ale ja si myslím, že rozpočtová koordinácia nemá až taký význam, ak sa nedohodneme aj v daňovej oblasti. Správa Monty poukázala, že ak nebude lepšia koordinácia v oblasti DPH, environmentálnej dane na, vnútornej, na vnútornom trhu, tak budú naďalej problémy s konkurencieschopnosťou. Potom je tu aj otázka koordinácia dlhu. Teda eh, pozrieť sa na trh so štátnymi dlhopismi, ja myslím, že toto všetko by mohlo mať, e, priniesť dobré výsledky, pretože by boli úspory, ktoré by umožnili financovať ďalšie európske projekty, Galileo, e, transeurópske siete, alebo ako hovoril polský e, poslanec, pomôcť aj krajinám, ktoré čelia záplavám. Koordinácia by mohla platiť aj pre spoločné ciele výskum, inovácie, vzdelávanie, odborná príprava. Aj tu sa musíme pozrieť, či rešpektujeme európske ciele v jednotlivých členských krajinách. A potom ehm, ten e, dohovor pre verejné financie, ktoré by malo vypracovať belgické predsedníctvo. E, vedzte, že ja podporím všetko, čo umožní e, vytvoriť e, takýto dohovor v oblasti financií a rozpočtu. Tam by sme mohli doplniť aj niektoré ďalšie témy a snažiť sa teda nielen v týchto dvoch oblastiach, ale aj v ďalších dospieť k väčšej konzistentnosti a harmonizácii, pretože to je E, mimoriadne dôležité dnes viac ako kedykoľvek predtým, teda ak by to ešte niekto nebol pochopil. Ďakujem pekne, Izabel. Už tradične máme veľké očakávanie od belgického predsedníctva. Európania naozaj dôverujú Belgicku. Každopádne my vám veríme a vieme zo skúsenosti, že vždy, keď je belgické predsedníctvo, také akési zrýchlenie EÚ. Vraciame sa teraz do stredu Európy, blížime sa k Rímu. John Carlo Giorgetti dostane teraz slovo. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem, pán predseda Lamassur. Dnešná téma sa zaoberá koordináciou činnosti medzi parlamentmi a rozpočtovými výbormi, aby sa dosiahla synergia, aby sa zlepšili rozpočtové postupy v čase. Keď sa e, treba keď treba dosiahnuť rovnováhu medzi úsilím a rozvojom, a keď chceme koordinovať, potrebujeme spoločnú terminológiu. Tak, aby si odborníci rozumeli, tak, aby sme mali aj rovnaké čísla a mohli porovnávať e, údaje a aby sme to dokázali nadviazať aby sme dokázali nájsť prepojenie medzi údajmi v národných rozpočtoch a e, v európskom rozpočte. A potom súhlasím aj s tým, aby sme sa stretávali tak ako dnes. Mohli by sme si tu vymieňať údaje, mohli by sme viesť dialog. Pán Lamasúr, vzniká tu ale problém, že ten časový rámec a lehoty pre rozpočty v národných parlamentoch nie sú vždy v súlade s tým, čo robí Európsky parlament? A to už je moja prvá otázka vlastne. A po druhé, je to tak, že tie jednotlivé postupy, a môj kolega už o tom hovoril, že my sme obnovili rozpočtové konanie v, Británii, v Taliansku, ktoré vôbec nehrá s tými lehotami, ktoré si vyžaduje kríza. Takže ja si myslím, ak hovoríme o národných rozpočtoch, je to postup, ktorý začína na jeseň, ale pravda je tá, že my budeme viesť najdôležitejšiu diskusiu v nasledujúcich dňoch, týždňoch. Tým to bude žiť Európa v najbližšej dobe. Lehoty sú samozrejme veľmi dôležité a musíme byť jednoducho pripravení, ak by sa táto metóda stretla s pochopením a prijatím, a potom musíme my v týchto okamžikoch vystupovať ako aktéry. A ak chcú par- parlamenty byť aktérmi, tak potom musí urobiť Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi niečo, pretože ja si myslím, že trend smeruje k tomu, že aj z dôvodov efektívnosti sa prenecháva veľa rozhodnutí vládám a komisii a potom je tu tá hrozba, že parlamenty budú vylúčené z tohto procesu. Ďalej chcem ešte dodať, že tieto stretnutia a koordinácia sú užitočné. Sú užitočné už aj preto, že potom rozumieme tomu, čo sa deje v Európe a pretože ja môžem povedať, že občania e- Európy sa na rozhodnutia Európskej komisie pozerajú ako na niečo veľmi ďaleké, o čom nič nevedia. A niekedy je to dokonca tak, že ani národné parlamenty nie sú informované. Mám tu jeden príklad. Napríklad počul som od Sidóny prvý, od Sidónie prvýkrát o projekte, pre, e, e, projekte Fare pre mládež v Európe. Ja to vôbec nepoznám. Ja, keby som, ja som sa mal možno o to sám informovať, ale chcem sa spýtať, koľko mladých v Európe pozná tento projekt. Obávam sa, že len niekoľko málo. Preto si myslím, že potrebujeme odstrániť aj tento demokratický deficit, ktorý existuje medzi európskymi národmi a Európou. A mali by sme my ako parlamenty prebrať túto úlohu, Mali by sme my predstavovať toto spojivko medzi občanmi a Európou, a to najmä v týchto ťažkých, náročných časoch. To je moje želanie a vyjadrujem ním podporu vašej činnosti v tomto duchu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Program Mladosť alebo mládež v pohybe, to je nový, málo známy program. Nepoznajú ho ešte ani všetci poslanci. Ale máte pravdu, žijeme v dvoch oddelených svetoch, čo je absurdné, pretože sa zaoberáme tými istými problémami a naše právomoci sú doplnkové. Ehm, francúzsky minister ehm, financí v roku 2005 na Rade ministrov sa e, zabával a pýtal sa, ktorí členovia francúzskej vlády počuli o, strate- o Lisabonskej stratégii, ktorá vtedy existovala už 5 rokov a viac ako polovica francúzských ministrov o tom nikdy nepočula. A keby sme túto otázku boli položili francúzským poslancom, myslím, že 95% by asi taktiež o tom nikdy nebola počula. Ja sa obávam, že by to nedopadlo lepšie ani v ďalších krajinách. Takže ak chceme úspieť so stratégiou EU 2020, tak musíme k tomu pristúpiť úplne odlišne. Musí to zmobilizovať všetkých. To znamená, že treba zapojiť aj e, národné médiá, verejnosť. A národné parlamenty to môžu dosiahnuť lepšie ako Európsky parlament. europoslanci sú známi tým, že o nich nikto nikdy nehovorí. Môže to byť výhoda pri niektorých činnostiach, ale v politike je to naozaj katastrofa, pretože ak sa o vás nehovorí, tak nikto nevie, čo robíte ani voliči. A to je nešťastné. Sledujú nás médiá špecializované na európske záležitosti, vynikajúci novinári, ale e, sú skôr marginalizovaní v národných médiách, pretože sa venujú veľmi nevďačnej oblasti. No aj my sme tak videní v našich krajinách alebo v našich politických e, stranách. Ehm, pokiaľ právomoci EÚ neboli významné, tak to nebolo až tak dôležité, ale s väčšími právomocami vďaka Lisabonskej zmluve už to naozaj nie je takto možné. Jedna e, z výhod zapojiť plne národné parlamenty spočíva v tom, že prostredníctvom ich národné médiá a verejnosť, národní voliči, občania ktorí majú lepší kontakt s národnými parlamentami, čo je prirodzené, ako e, v prípade europoslancov a občanov. Teraz dostane slovo pán Godmanis. Ďakujem, pán predseda. Ja som z Lotyšska a mám skúsenosti z práce v rozpočtovom výbore, bol som aj ministrom financí pred desiatimi rokmi. A keď sa pokúsim povedať na začiatku, čo je rozdiel, tak rozdiel je veľký. Národné parlamenty väčšinou riešia problém toho, že nie je dostatočný príjem na pokrytie toho, čo sa plánuje. A tu je to veľký rozdiel. My máme rôzne záväzky a platby, čo nie je praxou v národných parlamentoch a mnoho závisí od toho, ako vy rozhodnete, pretože nakoniec, keď si pozrieme tie veľké čísla, tie peniaze sú z parlamentov, z republik 90 viac percent. Náš vlastný príjem EÚ je veľmi nízky, je to niečo z DPH, nejaké sankcie, čiže veľmi malé percento príjmu sú vlastné zdroje. Takže keď si pozrieme to, čo pripravil pán Lamasur, tak je to naozaj veľmi jasné. Na konci dňa, keď si to všetko spočítame, je jasné, že ak sa pokúsime zapracovať, dať EÚ nové výzvy do EÚ 2020, na to nie je jednoducho dosť peňazí. Prečo? Pretože keď si pozrieme tie veľké čísla, najväčšie veľké čísla sú rozdelené na dve časti. Prvá je poľnohospodárstvo, čo je okolo 30 plus percent. A do roku 2013 eš, ešte 13, ešte 3 roky to nebudeme môcť meniť je len jeden príklad a síce, že v roku 2009 boli platby o 22 menšie v oblasti vidieckého rozvoja, pretože projekty neboli pripravené a peniaze sa použili na iné prostriedky v oblasti energetiky a dopravy. Ale to bolo len raz. A v roku 2010 sa budeme, snažiť splatiť, sa budeme snažiť splatiť tento dlh poľnohospodárstvu a druhá časť peňazí je tiež určená do roku 2013 a to sú štrukturálne fondy. Väčšina programov je už schválená. Schválili ju komisia aj národné štáty a tu už nie je veľa priestoru na manévrovanie. A preto tieto nové väzby, výzvy, ktoré máme v stratégii 2020, Začíname so zmenou klímy, potom sa tu zaoberáme zahraničnými činnosťami, spoločnou zahraničnou činnosťou a podobne. A to všetko je veľmi problematické, pretože to vyzerá tak, že peňazí jednoducho nie je dosť. A otázka znie, že buď dáme viac rozhodnutí, vašim, viac peňazí vašim rozhodnutí, a to tiež nie je celkom možné, pretože sa snažíme všetci znižovať rozpočty, alebo je tu iný spôsob a to je reštrukturalizácia peňazí vo vnútri a na niečo zaplatíme menej a na niektoré priority viacej a preto sa môžeme pozrieť na strednodobú revíziu rozpočtu a jeho plnenie, ale mne sa zdá, že niekto ako keby čakal, že zrazu pri e, strednodobej revízii dojde k dodatočným finančným prostriedkom. Ale ja si nemyslím, že sa peniaze od niekde nájdu. Treba reštrukturalizovať skladbu rozpočtu. Ale keď si pozrieme tú druhú otázku, a síce, že či ste spokojní, či vaše parlamenty sú spokojné, vy zastupujete ľud členských štátov. Ste spokojní s tým, ako my v Európskom parlamente a v Európskej komisii a v Rade pracujeme s rozpočtom? A potom tu vzniká otázka, že to sú nielen veľké čísla, ale aj určité tendencie. Pokúsil som sa pripraviť určitú analýzu od roku 2007 do dnes, rozpočet až po rok 2011 a keď si pozrieme skutočné platby, tak vidíme pozície, kde platíme menej v roku 2011 plánujeme tam platiť menej ako v roku 2007. O ktoré pozície ide? Je to bolestné napríklad zamestnanosť a sociálne otázky. V roku 2011 platíme 18 menej ako v roku 2007. Ja som liberál, ale musím povedať, že prečo. Ten dôvod je, že sme neplatili dosť na sociálny fond na začiatku nového finančného výhľadu. My sme plánovali záväzky každý rok pre štrukturálny fond, ale dva roky sme vyplatili nulu, lebo projekty neboli pripravené a plnenie týchto programov meška. A ja som presvedčený, že to budete cítiť nielen v nových krajinách, ale aj v starých členských štátoch, kde máte dru, e, re, druhý cieľ regionálneho rozvoja, sociálneho rozvoja. Potom je tu priamy výskum, aj tam táto znížilo. Priamy výskum naše platby predstavujú menej ako v roku 2007 a jeden z dôvodov, a povedal to aj komisár, sú, je to, že naši vedci nedokážu pripraviť dostatočné pro, dobré projekty, ktoré by sa zaplatili. Potom námorníctvo, keď, nebude, keď niektorým sa to nebude páčiť, ale keď si pozrieme počty, tak áno, v roku 2011 zaplatíme o 21% menej ako v roku 2007. Prečo? Pretože nedokážeme zaplatiť toľko peňazí na medzinárodné dohody o rybolove. Preto je tu menej peňazí. Takže ale musím povedať, že máme mnoho pozícií, kde sa pokúšame platiť viac. Napríklad, poprvá, pán Lamasur to tu nenapísal v svojej správe, je zázrak. Je to zázrak, že ako reakciu na krízu parlament a komisia a rada spolu dokázali skoncentrovať prostriedky na plány obnovy z ničoho. Tam neboli žiadne ďalšie platby členských štátov, ale došlo k realokáciám peňaží a bolo to úspešné a peniaze sa najmä zaplatili na energetiky, do energetiky zelené projekty, mliečny fond, proste niečo ako reakcia na krízu, ale to sa dá urobiť len raz peniaze boli z poľnohospodárstva a z iných nerealizovaných projektov zo štrukturálnych fondov, pretože E, plnenie štrukturálnych fondov je dvakrát horšie, ako to bolo v predchádzajúcom finančnom výhľade v dôsledku krízy, takže teraz sa snažíme tie peniaze využiť. Ale sú tu aj veľmi pozitívne veci, napríklad pre, podnik, pre podniky. Program Enterprise hovorí sa o malých a stredných podnikoch a podobne, ale my sa snažíme zaplatiť o 251 viac v roku 2011, ako keď sme začínali v roku 2007 energetika a, transfer, a doprava sú 202% viac v porovnaní s rokom 2007. Nevadí, že v tých rokoch bolo niekedy plus a niekedy bolo mínus, ale toto sú dôkazy našej snahy o reakciu e, v infraštruktúre v doprave a pokiaľ ide o výskum, nepriamy výskum, nepriamy výskum, tak najmenej je to 59 navýšenie, takže 7. program, ktorý bol nedostatočne platený, tam sa projekty nerealizovali, pretože peňazí nebolo dosť, ale teraz to vyzerá oveľa lepšie a je tu snaha o zlepšenie a pokiaľ ide o životné prostredie, tak keď si pozrieme rok 2011 a rok 2007, rozdiel v jednoročnej platbe je 67% zo strany EÚ. A my si myslíme, že aj členské štáty urobia svoju časť tejto úlohy. Pokiaľ ide o vnútorný trh, na vnútornom trhu vidíme zaviazané prostriedky vo výške o 67 viac. Takže my sa snažíme alokovať. Nie sú to veľké percentá, keď poviem. Je to možno len 33 miliónov viac, ale naznačuje to určitú tendenciu. Je to 67 viac 61 viac vo vzdelávaní a kultúre tam v porovnaní roku 2011 a 2007 a zdravie a ochrana spotrebiteľa 127%, takže nikto nás nemôže obviňovať, že sa nesnažíme venovať pozornosť týmto veľmi dôležitým veciam. Napríklad bezpečnosť, a spravodlivosť, sloboda. Je to o 650 miliónov eur viac ktoré vyplatíme v roku 2011 než v roku 2007. Je to náraz o 250 a ja si myslím, že tí, ktorým záleží na slobode, e, nás nemôžu obviňovať, že nič nerobíme. Takže tá hlavná vec, ktorú napísal pán Lamasur tu medzi riadkami, a to je táto otázka. Možno je možné úspešne prejsť cez strednodobé hodnotenie rozpočtu. Ale žiaľ, my tu nemáme takúto prax. My nevieme, nevieme, aká bude skutočná metodika, ako skutočne e, hodnotiť číslo o efektívne skúmanie, využitie prostriedkov. Je to vec, čo si vyžaduje vážny pries, e, prístup. Jednoducho chcem povedať, že sa nad peňazí oveľa viac ako dnes. A potom tu musí byť aj rovnováha. Buď budeme reštrukturalizovať peniaze tu v EP, a vyčleníme peniaze na naše priority a potom ešte by sa dalo urobiť to, čo povedal pán Lamassur, že jednoducho tých nárazníkových oblastí alebo tých peňazí nebude dosť. Ak dáme o niečo viac pre Európu, tak vás ľudia v národných parlamentoch nebudú veľmi milovať, ale otázka je, že či tá synergia, ktorú chceme dosiahnuť, bude mať multiplikačný účinok alebo nie. A ja si myslím, že na to potrebujeme tieto priame stretnutia. Môžem povedať, že v čase krízy som bol aj v rade. Chodia tam aj premiéry. Niektorí sú veľmi odvážni a niektorí nie sú odvážni. Ale Nakoniec o peniazoch rozhoduje parlament. Je to vo vašich rukách. Ja si myslím, že vy máte v rukách niekedy viac e, e, moci, než e, si to uvedomujete, alebo než hovoria o tom noviny. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený kolega. Ešte zostaneme po Balti. Ledu Škunda, teda predstaviteľ Ledu Škunda dostane slovo. Nech sa páči. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia Ďakujem. V mene Fínskeho parlamentu a jeho finančného výboru máme teraz možnosť. Pokiaľ ide o finančný výbor, môžem povedať, že vlastne sme radi, že môžeme dnes prispieť do debaty. Keď si pozrieme e, históriu a dejiny, tak vidíme mnoho dobrých príkladov Napríklad pán predseda spomínal krízu rodiny. Keď si pozrieme náš mikrosvet, tak môžeme povedať, že kríza je v nom zosilnená a ovplyvňuje vzájomnú dôveru a riešenie je potom vždy v rámci rodiny. a pri zjednocovaní Európy ide o to, nakoľko otvorene, nakoľko transparentne dokážeme tieto výzvy prekonať. A v tomto zmysle je pakt e, rastu a stability vec, ktorá, ktorého transparentnosť je veľmi dôležitá pri budúcom zotavovaní a my vo Fínsku sme o tom uvažovali a aj my máme za sebou ťažké časy v spoločenskom e, vývoji a my sme to už zažili koncom 90. rokov, pretože sa zaviedol rámcový rozpočet a to znamenalo na celé legislatívne obdobie, na 4 roky vo Fínsku. To znamenalo aj určitú zmenu a prinieslo to rozpočtovú disciplínu a ten význam e, tejto disciplíny dnes zreteľne vidíme. A preto si myslím, že je potrebná posilnená spolupráca a je dôležitá aj táto interakcia, vzájomný vplyv, ktorý zvýši dôveru, dôveru medzi nami a dôveru v kapitál. A to je podstatné, ak sa chceme vyrovnať s výzvami, ktoré pred nami stoja. Ešte raz chcem hovoriť o dôvere a o posilnení dôvery. Keď som sem prichádzal, tak som si myslel, že tu nájdem dobrých priateľov, dobrých susedov, keď budeme hovoriť o tom, ako by sme sa mali pokúsiť urobiť z Európy významného hospodárskeho hráča, významné miesto pre hospodárstvo, nielen ako hráča, ktorý je známy svojou byrokraciou, ale ako ekonomického hráča, ktorý by bol známy svojimi inováciami a svojim, svojou prosperitou, svojim blahobytom projektom. A preto si myslím, že taký nástroj, kde sa stretávajú Európsky parlament s národnými parlamentmi, je niečo, čo veľmi potrebujeme. Vítam to, potrebujeme to ďalej rozpracovať, pretože musíme hľadieť dopredu. A pán predseda sa pýtal, ako dokážeme viesť budúci vývoj? Ja si myslím, že to je kľúčová otázka. Otázka je, ako dokážeme posilniť vývoj, ako dokážeme vytvoriť udržateľné hospodárstvo v EÚ a v členských štátoch. Preto si ja myslím, že Lisabonská zmluva a držanie sa tejto zmluvy nestačí spoločné konferencie, spoločné stretnutia by mali viesť tomu, že sa viac zameriame na to, ako dokážeme realizovať, posilniť stratégiu Európy 2020 na vnútroštátnej úrovni a ako, tak by sme, ako by sme dokázali v našich národných rozpočtoch pretaviť jej e, obsah tak aby aj členské štáty stáli za cieľmi Lisabonského procesu. Obava, obavu vyvoláva aj demokratický deficit a to je obava, ktorá hovorí o tom, že prijaté závery sú niekedy vzdialené demokratickému postupu, demokratickej kontrole. A to súvisí aj s globálnou ekonomikou. A preto potrebujeme aj tu vzájomný dialog, aby sme lepšie dokázali zohľadniť aj toto hľadisko. Potom tu bolo, e, bol program Mládež v pohybe pre, e, v rámci stratégie Európa 2020 pardon, teda Mládež v pohybe, to je v programe Európa 2020. Je to aktuálne v starnúcej Európe. Keď sa mladiství dajú na cestu, tak problém nemáme. Je to možno aj spoločná téma pre diskusiu o osvedčenej praxi na tomto kontinente, kde je veľkým problémom starší občania v pohybe, ale mládež to sa dá veľmi ľahko vyriešiť, pretože to mládež je nositeľom nových myšlienok, stimulov a my sa doteraz možno skôr zaoberáme napríklad nezamestnanosťou mládeže, ale z hľadiska opatrovníka, nie z hľadiska riešenia. Jednoducho ide o to, že musíme dať lepší priestor mladým talentom, musíme ich lepšie využiť, tak aby sme ukázali naše ocenenie mládeže. Tieto konferencie, tieto stretnutia, pán predseda, by mohli tiež vyčleniť väčší priestor konkrétnym témam špecifickým témam, aby sme sa viac zamerali na niektoré špecifické otázky a tým zvýšili aj transparentnosť vnútroštátnych rozpočtov. Ďakujem pekne, vážený kolega. Mimoriadne zaujímavé vystúpenie a môžeme sa naozaj poučiť eh, z fínskeho prípadu. Ja som sa zúčastňoval na Eh, negociačných eh, rozhovoroch pred 15 rokmi a vtedy eh, finančná situácia Fínska bola katastrofálna. Bolo treba úplne zmeniť smerovanie ekonomiky. Predtým bola nasmerovaná moc na ZSSR a bolo nutné veľké úsilie No a to, čo dosiahli Fíni, to je dobrá správa, pretože to dosiahneme aj my, ak budeme mať dostatok odvahy a vyvinieme dostatok úsilia. E, prekvapuje nás, že čo sa týka e, vzdelávania, školstva, e, je to veľký neúspech v mnohých krajinách, aj u nás vo Francúzsku, tu Fínsko dosahuje najlepšie výsledky skoro na celom svete. A taktiež sme ohúrení tým, ako fínsky parlament nakladá s európskymi otázkami, Round Committee, ku ktorému patríte aj vy. Sú tam hlavní predstavitelia e, fínskeho a teda e, kontrolujú implementáciu európskej politiky fínskym, fínskou vládou. Takže to je taktiež príklad hodný nasledovania. Hovorili ste uh, správne o veľkých ťažkostiach, e, pre ktorými stojí náš rozpočet, starnutie, financovanie dôchodkov, e, zdravotníctva kvôli starnutiu. Ale možno aj menej viditeľný problém, e, síce strata dynamiky. Ja sa obávam, že tak ako sme to už viackrát po obede povedali, ak niektoré krajiny sa majú uspokojiť so slabou mierou rastu, tak je to šťastie aj preto, že prírodná dynamika, e, ktorú predstavujú mladí, to sa trochu e, vyčerpalo a tu teda máme tiež príklad a síce Japonsko. Myslím, že tí čelia už 15 e, rokov starnutiu a nachádzajú sa v kríze, z ktorej sa nevedia dostať No a úspešné príklady teda sú Fínsko a potom neúspešné ako Japonsko, takže myslím, že máme sa čím inšpirovať. Ešte dvaja hrečníci a potom to musíme ukončiť. Pár eh, Fernánč, eh, príslušník EPP Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja, a ja eh, som rád, že e, toto stretnutie bolo zorganizované, je už tradične kvalitné a myslím, že môžeme podporiť väčšinu pracovných dokumentov, takže naozaj blahoželáme k tejto iniciatíve. Hovoríme tu o legitimnosti posilnenia e, teda tejto demokratickej legitimnosti Rada však nevždy e, rešpektuje e, pravidlá. My chceme ísť ešte ďalej. Chceme mať e, viac integrácie, lepšie zapojenie občanov, ktorí by sa cítili byť lepšie zastúpení a vďaka parlamentu to môžeme dosiahnuť. Ja som za viac Európy, za viac integrácie a táto mm, hĺbšia integrácia bude prechádzať aj e, lepšou demokratickou legitimitou. Takže naozaj blahoželám k tejto iniciatíve. Hovorilo sa tu aj o sankciách, a o boji proti mm, falšovaniu. Ja som za európsky dohľad za mechanizmus ktorý by definoval e, súkromno-verejné partnerstva. Musí to byť e, jasne ozrkadlené aj v e, rozpočtových deficitoch všetko sa to musí dať v skutočnom čase v Európe a tu treba počítať aj s účasťou národných parlamentov, pretože obhajovať e, sankcie to je dvojité e, trestanie občanov, pretože už je tu na jednej strane zlá vláda a e, potom ešte rozpočtová disciplína ako dôsledok ne- kompetentnosti e, vlády. No a pritom občania spravili iba tú chybu, že si zvolili danú vládu. Takže áno, účinnosť musí byť väčšia, čo sa týka našich projektov a rozpočtov. A ešte vám chcem povedať, že e, e, ročné prebytky, nevyužité prostriedky, každoročne podľa mňa by mali ísť do Európskeho fondu alebo byť aspoň použité na posilnenie rozpočtu ďalšieho e, roka. V roku 2009 sme mali 2,5 miliardy eur prebytku a mm, tie peniaze nebudú použité na posilnenie rozpočtu v ďalšom roku alebo na vytvorenie nejakého investičného fondu, na boj proti chudobe, klimatickým zmenám. Jednoducho použiť, ho, použiť prebytok na implementáciu európskych priorít. Preto si myslím, že spolu s ostatnými národnými parlamentami sa musíme zamyslieť nad e, možnosťou mať na európskej úrovni investičný plán na napríklad zvýšenie mobility. <clears throat> Bol by to plán, ktorý by e, zhromažďoval e, národné rozpočty aj európsky a podporoval by hospodársky rast v EÚ. No a teda ešte raz opakujem, že naozaj vítam tento dokument, aj túto iniciatívu. Je potrebné zdôrazniť legitimnosť, aby sme mohli lepšie konať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, vážený kolega. A teraz posledný rečník zo Spojeného kráľovstva. Pán Voger, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pôvodne som nechcel povedať nič, ale sklamal ma, že vlastne z britského parlamentu tu dnes nik nie je prítomný. A neviem, teda, nechcel by som, aby tam to nejaký tieň bol vrhnutý na nový britský parlament, na novú britskú vládu. Samozrejme, e, my samozrejme vedieme diskusie aj s tými orgánmi, aj inštitúciami, ako sú autonómne orgány Walesu a Škótska a podobne. Takže máme záujem o túto celoeurópsku diskusiu, teda Európsky parlament plus národné parlamenty. Myslím, že e, je tu vlastne potreba lepšej koordinácie v Európe, aj pokiaľ je o rozpočet. Proste mm, to samozrejme záleží od toho, aké prostriedky a koľko prostriedkov bude plynúť z jednotlivých krajín do európskeho rozpočtu a podľa toho samozrejme sa potom zrejme bude uverej diskusia ohľadne koordinácie. Napríklad štrukturálne fondy, to je predsa jeden z tých základných nástrojov, o ktorých sa diskusuje s národnými parlamentmi. Takže chceme do budúcnosti zabezpečiť, že kohezné aj štrukturálne fondy budú náležite financované a budeme mať záujem, aby aj národné vlády, aj parlamenty zohrávali patričnú úlohu, aby zabezpečovali, že budú k dispozícii aj tie financie, ktoré sú potrebné pre tieto fondy EÚ. A samozrejme sú tu aj ďalšie fondy a programy, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja napríklad, čo taktiež treba pokryť. Dnes popoludne teda e, sme hovorili aj o vlastných zdrojoch. Aj tam vlastne existuje priestor a príležitosť. Napríklad e, jednou z ciest, ako vylepšiť situáciu, je aj e, cestou Európskej investičnej banky. Týka sa to pre všetkých malých podnikov alebo e, projekt, ktorý sa zameriava na regeneráciu mestských oblastí. Myslím, že naozaj máme veľkú príležitosť pred sebou my aj v spolupráci s národnými parlamentami a vládami. Vlastne Európska investičná banka môže poskytnúť na takéto projekty pôžičky. Takže aj toto je cesta, o ktorej by sme sa mali zamyslieť. A vlastne potom môžeme spolupracovať aj na celoeurópskej úrovni s národnými parlamentmi. Čiže príležitosti tu sú. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Myslím, že Nastal čas vyvodiť závery. Sidonia, chceli by ste ešte niečo povedať? Nech sa páči. E, ďakujem, pani przewodniczący, za... Ďakujem pekne za slovo. Ja nebudem hovoriť celú štvrť hodinu, tak ako ja to uvádza program rokovania. Budem hovoriť krátko. Neviem vlastne, či by som si mohla dovoliť nejak zhrnúť túto diskusiu, ktorá tu bola, pretože to bolo priam kaleidoskop najrôznejších vyjadrení. Možno sa to ani nedá nejak e, dať dohromady. Možno jedna tá jediná červená niť, ktorá sa vynie tým, čo tu odoznelo, je to, že musíme v dialógu pokračovať že vlastne sa musíme o týchto veciach stále rozprávať. Ako lepšie zajistiť koordináciu, synergiu, súčinnosť medzi národnými rozpočtami a komunitárnym rozpočtom EÚ. Čiže vlastne budeme hľadať určitú systematickú konvergenciu. A dôležité teda je pracovať na tomto systematicky a spolupracovať systematicky. Naša skúsenosť je taká, že keď sa spolupracuje, ja to poznám z Polska, ale nie je to nič výjimočné. Takáto spolupráca existuje v rámci výborov, pokiaľ ide o európske záležitosti. Tie ostatné výbory, napríklad pre verejné výdavky, tam s týmito nejak mnoho kontaktov nemáme a tu práve sa poskytuje to dobré, výborné miesto. Takže to zanedbané sa môže dohnať. Čiže kontakty s ministrami financií a s príslušnými predstaviteľmi v Európskom parlamente. Čiže touto cestou sa dá mnoho napraviť, pretože naozaj to bolestne chýba. A okrem toho som veľmi rada, že som začula motív, ktorý pochádza z toho marcového uznesenia. V tom zmysle, že na rok 2001 by leitmotívom mala byť mládež že tam by malo byť ťažisko. Som veľmi rada, že počujem pochválne hlasy a to proste nie je len taká posadnutosť niektorých z nás. Nie, práve že to chápeme veľmi široko, z hľadiska vzdelávania, ale aj z aspektu mobility medzi jednotlivými členskými štátmi. Uvažujeme o mladých ľuďoch a možno to zjednoduším, ale keď hovorím čo, o čom si ako o nerastnom bohatstve. Je to bohatstvo, je to akoby surovina, hej? A ak do nej budeme investovať, tak z nej vyťažíme mnoho. Takže je to taká istá investícia, keď sa bude investovať do mládeže. Takže som veľmi rada, keď som počula tie časté zmienky a odkazy na túto oblasť. Isté, v diskusii sa nevyhneme a je to v podstate taká neustála téma. Je tu široký makroekonomický kontext, finančná a ekonomická kríza. Aj toto je veľmi aktívne prítomný motív a paradoxne, a to som tu tiež počula aj v našej dnešnej diskusii, teda paradoxné je, že tie škrty a tie tlaky rozpočtové v členských štátoch a tá ťaživá hospodárska situácia, že toto všetko praje komunitárnemu uvažovaniu. A ak tieto zmeny nebudeme brať konštruktívne a ak e, si nevezmeme po naučenie, keď napríklad vo Fínsku sa hovorilo o veľmi dobrých príkladoch, kde vlastne preorientovanie ekonomiky viedlo k obrovským úspechom. Verím, že ten fínsky model nám môže poslúžiť a ponaučíme sa, že teda vyvodíme náležité dôsledky a že nakoniec dospejeme k úspechu. A verím, že aj celé európske uvažovanie tu medzi nami zostane aj naďalej. Ja som práve, že chcela poukázať na to priaznivé ovzdušie pri tejto tri agentúre, ktoré by mali regulovať finančné trhy. A tam práve prebieha to uvažovanie, že teda vníma sa EÚ ako miesto, kde sa veci dajú riešiť spoločne. A že aj kritiku si môžeme povedať z očí do očí. Takže bola tu jedna konkrétna poznámka, ktorá sa týkala Európy 2020. Teda tej stratégie. Hovorilo o tom, že vlastne dochádza aj k premenovávaniu existujúcich programov. Myslím, že k tejto diskusii sa musíme ešte vrátiť. Myslím a dúfam, že teda národné parlamenty nás podporia. Aj v tom, teda ako sa pokúsiť hodnotiť niektoré veci. Niektoré programy napríklad sú veľmi prospešné. Vieme, kto z nich ťaží. Predovšetkým mládež. Napríklad e, ten program Mládež v akcii. Hej? Alebo v pohybe. Alebo program celoživotného vzdelávania. Lifelong learning. Proste stratégia 2020 vlastne by mala prísť novou nomenklatúrou a niektoré projekty by sa označili ako vlajkové, hlavné. Ale samozrejme musíme uplatňovať aj kritický pohľad a musíme vlastne sa vystrihať toho, čo sa niektorí... Mm, teda musíme využiť existujúce ponaučenia, aby sme sa vyhli s metkom. Nový názov by mal znamenať aj kvalitatívnu zmenu k lepšiemu, pokiaľ je o projektu. Ale stále sa, pokiaľ je o dialog, nachádzame len na začiatku myslím, že nové možnosti aj z hľadiska finančných e, perspektív v súvislosti s tým, čo má, majú k dispozícii no, národné parlamenty aj Európsky parlament. Vlastne z tohto hľadiska e, uvítame, keď sa tie diskusie začnú čím skôr. Čiže treba rozlišiť, čo má byť vykonané na úrovni celoeurópskej a čo na úrovni národných štátov. Aby sme teda nevynakladali príliš mnoho energie na neskoordinované akcie, ktoré by sa nakoniec konali tam aj tam. Máme obmedzené prostriedky a s tými musíme hospodáriť čo najlepšie. Ďakujem za slovo a dúfam teda, že naozaj pokračovanie na budúce. Ďakujem pekne, Sidonia. Ja sa chcem poďakovať všetkým účastníkom tohto pracovného poobedia kabinetu Deloitte za kvalitnú prácu, ktorú všetci ocenili, aj Sidony za návrhy, súhrn a všetkých zástupcov národných parlamentov a európskeho, ktorí sa zúčastnili na tejto rozprave. Ja e, si pamätám hlavne na to, čo tak trochu provokatívne povedal Göran Fern, je e, kríza a nepremrhajme túto šancu. Ja mám pocit, že je to naozaj aktivizmus, e, ktorým sme sa mali inšpirovať. A pripomína mi to aj to, čo povedal Winston Churchill o Američanoch. Povedal, že Američania vždy nakoniec nájdu dobré riešenie, potom ako vyskúšajú všetky ostatné. Čo je v podstate kompliment hlavne pre nás Francúzov, ktorí pokiaľ ide o ekonomiku, posledných 20 rokov hľadáme riešenie bez toho, aby sme ho našli, pretože hľadáme čiste francúzske riešenie. A nie sme dostatočne skromní na to, aby sme sa pozreli za naše hranice a pozreli sa, či už niekto nevymyslel koleso. Takže u nás tie kolesa sú ešte hranaté. A myslím, že keď budeme spolupracovať, tak zistíme, že v mnohých oblastiach partnery už vymysleli koleso alebo možno, že v iných oblastiach koleso 21. storočia spoločne ešte len vymyslíme. Je tu dosť veľký konsenzus podľa mňa teda pokúsiť sa mať e, výročnú rozpočtovú konferenciu, teda aspoň raz to vyskúšať. Ja ešte raz opakujem, že e, dnes e, to vlastne nikoho nezavezuje, pretože tu neboli zastúpené všetky parlamenty. Mm, napríklad aj francúzsky predstaviteľ predstavuje opozíciu. Takže žiaden eh, zavezujúci konsenzus to nie je, ale predsa len mám pocit, že tu eh, bola zhoda. Spolupracujme, aby sme presadili práva parlamentov a mohli vykonávať aj eh, zodpovednosť ako parlamenty v súčasnej kríze a pri súčasne nových postupoch Ide o to podporiť hospodárskú činnosť a um, uberať sa cestou udržateľného rastu, pretože presne to potrebujeme. A môžem skonštatovať taktiež, že ak sa nám podarí e, takúto konferenciu zorganizovať, e, tak e, budú minimálne tri témy, ktorými by sme sa mohli zaoberať. Samotná rozpočtová koordinácia, tak ako to už veľakrát po obede zaznelo. Potom e, taktiež vrhnúť svetlo na tie čierne diery, to, čo tu niektorí nazvali unikové cestičky. Teda tie e, rozhodnutia, ktoré príjmajú naši lídry, ale bez akejkoľvek parlamentnej kontroly, či už na národnej úrovni alebo európskej. Počas finančnej bankovej krízy sme zdôrazňovali záväzkou mimo bilancie, ale teraz vidíme, že to isté sa teraz deje v prípade rozpočtov. Ide teda o čierne diery a s tým sa treba skoncovať. To by bola taktiež téma pre tú výročnú rozpočtovú konferenciu. No a ešte viacerí z vás hovorili o otázke postihov je to zložitá otázka, aspoň v súčasnosti to ešte nie je uspokojivo vyriešené. Všetci totiž to vedia, že ak nebude nejaký mechanizmus na odradenie e, krajiny pred e, zlým hospodárením, tak sa môžeme ocitnúť opäť e, v situácii, ktorú poznajú tri štvrtiny našich členských krajín. Takže treba nejaký mechanizmus. A postih Ale to, čo stojí v zmluvách, že krajina, ktorá by nerešpektovala mastické kritéria alebo pak stability by musela zaplatiť pokutu, to povedal už jeden rečník. To je trochu absurdné, pretože bude platiť niekto, kto už aj tak je e, zrujnovaný. Treba nájsť iné mechanizmy a určite nevidieť tento problém iba cez prizmu sankcií, ale aj stimulov. Mnohí poslanci tedy, teda chceli môcť sa vyjadriť predtým, ako sa vlády e, pustia do tejto témy hospodárskej správy. Je jasné, že to musí byť zreformované po e, tej kríze, ktorú zažívame. Avšak, ako to viacerí pripomenuli aj italianskí kolegovia, je pravdepodobné, že na zorganizovanie takýchto konferencií nebudú politické ani inštitúciálne prekážky, ale e, praktické. Už dnes sa všetci nemohli zúčastniť, pretože vo všetkých e, parlamentoch sa pracuje útorok, stredu, štvrtok a potom e, sa poslanci vracajú do svojich volebných okrskov, takže útorok asi nie je ideálny deň na e, zhromaždenie všetkých zástupcov rozpočtových a finančných výborov. Tým sa teda budeme musieť ešte zaoberať. Ja myslím, že by sme sa mohli spolu so zložkami Európskeho parlamentu a budúcim belgickým predsedníctvom pozrieť nad možnosťou vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa venovala tejto myšlienke, ale aj praktickej organizácii a zostaveniu programu takejto prvej výročnej rozpočtovej konferencie. A ešte by som dodal, tak ako to už bolo pripomenuté, predseda rady Fan Rompuj sa má zamyslieť nad vytvorením nového mechanizmu na koordináciu našich ekonomických politík a teda bola vytvorená pracovná skupina, ktorá má predložiť závery po lete. Európsky parlament dosiahol to, že bude zapojený do týchto prác. Ešte sa to musí e, doladiť, ale toto už je jasné. Neviem, či o to žiadali aj národné parlamenty. Ale ak budeme zapojení, tak e, ja sprostredkujem to, čo tu odznelo dnes po obede, aby na tejto pracovnej skupine predsedu Fan Rompuja bola odzrkadlená vôľa plne zapojiť národné e, parlamenty, aby sa to skonkretizovalo tak, ako si to my želáme. Ďakujem teda ešte raz, ukončím týmto formálnu časť schôdze a ak ešte nemusíte rýchlo utekať na vlak alebo na lietadlo, tak vás pozývam na pohárik priateľstva. Je to miestnosť tu hneď vedľa, naľavo a budeme pokračovať v takom priateľskejšom rámci tejto diskusie. Ďakujem pekne.